nášho výboru prvýkrát v roku 2010. Máme dôležité témy na programe, ale najskôr chcem všetkým členom, spolupracovníkom a asistentom aj pozorovateľom zaželať veľmi dobrý, úspešný rok 2010 a Želám to isté aj ich rodinám. Dnes sme sa tu zišli, aby sme vypočuli nominovaného komisára, ktorý bude mať na starosti sociálne záležitosti a zamestnanosť, pán Láslo Andor. Vitajte prvýkrát na pôde nášho výboru. Dúfam, že to nebude posledný krát. Pripomeniem niekoľko procedurálnych pravidiel, aby všetci na ne pamätali. Poprvé, komisár písomne zodpovedal naše otázky. Tieto odpovede boli rozdané všetkým kolegom, a to vo všetkých oficiálnych jazykoch EÚ. Potom to bolo vyhodnotené sekretariátom, to bolo taktiež rozdané členom. Je to veľmi kritické, náročné hodnotenie, tak ako to vlastne vyžaduje e, parlament. Ako viete, pán e, komisár bude mať e, úvodom 10 minút, potom vystúpi každý zodpovedný jednotlivých politických frakcií. Potom bude diskusné kolo podľa pravidla DEONT a na záver dostane slovo e, aj zástupcovia výboru pre ženské záležitosti a kultúrne záležitosti. To sú e, tie výbory, ktoré sú zapojené do tohto vypočutia. Každý rečník bude mať minútu presne. Poznáte ma, potom pán komisár dve minúty na odpovede. A ešte potom možnosť položiť doplňujúcu otázku na tú istú tému po odpovedi komisára. Na to bude opäť minúta, ale potom komisár bude mať iba minútu na odpoveď. A potom bude mať výbor e, FAM 10 minút, aj nie, pardon, 15 minút výbor pre zemské záležitosti a 10 minút výbor pre kultúru. No a potom ešte úplne na záver, komisár, stručne záver. Vážený pán komisár, váš životopis bol rozdaný všetkým, ako aj vaše prehlásenie o záujmových záležitostiach. Sme teda pripravení si vás teraz vypočuť. Nech sa páči, máte teraz 10 minút. Máte, myslím, že aj časomer pred očami, ale ak by ste náhodou e, presia- pretiahli čas, tak vám potom odoberiem mikrofón. Nech sa páči. Hľadejme šúrajím, tisztelt képviselők! Veľa vážení poslanci, je mi veľmi, veľkou cťou predstúpiť pre vás, pred vás ako nominovaný komisár. Európsky parlament je najdôležitejším orgánom, ktorý zastupuje euroobčanov, preto je to pre mňa e, mimoriadná zodpovednosť. Dnes e, ubehlo presne 15 rokov, odkedy som prvýkrát navštívil Európsky parlament. E, zúčastňoval som sa vtedy na medzinárodnej konferencii. Vtedy sme sa snažili nájsť odpovede na to, či sociálne e, e, výdobytky môžu byť posilnené v Európe a ja dnes hľadám odpovede na tie isté otázky. Ale teraz tá únia je mimoriadne rozšírená a teraz sa zapájajú nielen e, medzinárodní experti, ale aj váš výbor. Ja patrím ku generácii, ktorých, e, ktorej študentské roky sa stotožňujú s obdobím veľkých zmien v strednej a východnej Európe a teda pristúpenie k EÚ to bola záverečná fáza tejto nevyhnutnej metamorfózy. Zároveň pripisujem veľkú, e, veľký význam tomu, že my sme občania EÚ, ktorá chce aktívne podporovať blahobyt a prosperitu občanov. Je to tak zakotvené aj v zmluve o EÚ a ja e, chcem obhajovať tento cieľ aj ako budúci člen e, komisie. Vážená pani predsedníčka, veľa vážení e, poslanci, budem pokračovať v angličtine. Ja chcem opísať moju víziu a prístup na posilnenie sociálneho rozmeru európskej politickej agendy. A toto je možné iba vďaka vašej, vášmu usmerneniu, spolupráci a podpore. Riešiť nezamestnanosť a sociálne výzvy na európskej úrovni vždy bolo zložitou úlohou, ale v časoch eh, súčasných, v časoch krízy je to naozaj niečo vynimočné a preto e, musíme hovoriť e, jasne na európskej úrovni, hovoriť pravdu otvorene a priamočiaro. Európa prechádza najhlbšou finančnou a hospodárskou krízou od e, veľkej recesie v 30. rokoch. Nezamestnanosť a chudoba sa týkajú e, pracovníkov a rodín a tí najslabší e, najviac znášajú krízu, teda mladí, starší pracovníci, dôchodcovia, ľudia s postihnutím migranti, tí, ktorí žijú v chudobných e, oblastiach. Nedávne ťažké časy E, zdôraznili silnú stránku európskeho sociálneho modelu, ktorý pomohol zmierniť dopady, ale v súčasnom hospodárskom kontexte dlhodobá udržateľnosť sociálneho modelu je opäť spochybnená. Preto mojou prvou prioritou bude nájsť e, balansované východisko z krízy, aby sme mali e, silnejšiu pozíciu ako predtým. Treba konať okamžite. Najväčšou úlohou je zastaviť nezamestnanosť a dať ľuďom naspäť prácu. Zároveň máme ďalšiu výzvu, starnúce obyvateľstvo, rýchle technologické zmeny, klimatické zmeny a ďalšie environmentálne výzvy, ako aj zaručiť udržateľnosť dôchodkových systémov zastaviť nezamestnanosť, vytvoriť silné sociálne hospodárstva je ďalšou výzvou na ďalších 10 rokov. Európska stratégia EU 2020 môže e, posilniť e, dosahovanie tohto cieľu. E, v rámci tejto stratégie pôjde e, o to využiť súčasné partnerstva a vybudovať spolu s Európskym parlamentom, radou, sociálnymi partnermi a zvyškom kolegia komisie vybudovať e, silný sociálny rozmer európskeho modelu. Musíme mať Európu, ktorá je ferovejšia, udržateľnejšia a participatívnejšia. Ferovejšia tým, že budeme mať lepšie možnosti zamestnania pre všetkých, mať lepšie e, vzdelávanie a školenie, treba zabraniť diskriminácii aj na pracovisku, treba zabezpečiť zdravie a bezpečnosť na pracovisku a e, podporiť ustanovenia o prístupných, e, dostupných a vysokokvalitných sociálnych službách. Teraz udržateľnejšia Európa. To predpokladá mať trh práce, ktorý je nízkouhlíkový, a vytvára zelené pracovné miesta tu. E, new Skills for New Jobs bude naozaj kľúčové a treba taktiež mať správne pracovné e, prostredie pre e, starnúcich pracovníkov a taktiež je tu otázka flexi istoty a treba zabezpečiť aj nové zručnosti prostredníctvom celoživotného vzdelávania. Teraz participatívnejšia Európa. Tu treba posilniť koordináciu činností členských krajín v sociálnej oblasti vďaka otvorenej metóde koordinácie v oblasti sociálneho začlenenia a ochrany Taktiež e, sa počíta v Lisabonskej zmluve s posilneným sociálnym dialogom. Treba posilniť e, sociálne zodpovedný manažment eh, priemyselných víziev a taktiež treba eh, vytvoriť eh, radu pre európske práce. Takže to si vyžaduje podporu hospodárskych a monetárnych politík, aj priemyselných a taktiež vzdelávacích. Preto budem úzko spolupracovať so všetkými mojimi kolegami na komisii zrealizovať víziu ferovejšej, udržateľnejšej a participatívnejšej Európy. To je možné, ak e, sa zhostíme úloh rozumne a odvážne a ak prepojíme všetky nástroje, ktoré máme k dispozícii. Poprvé máme politické nástroje. Komisia zohráva dôležitú úlohu pri e, uľahčovaní širokých konzultácií a koordinácií v oblasti sociálnej politiky a zamestnanosti. Môžeme podporiť toto vďaka údajom, analýzam a líderstvu. A taktiež máme novú schopnosť zapojiť sa do celosvetového dialógu v sociálnej oblasti. To znamená, že musíme presadzovať naše sociálne hodnoty aj externe, aj e, vďaka našej agende. Po druhé, máme legislatívu v pracovnej a sociálnej oblasti a toto podľa mňa môže byť posilnené. Súčasné smernice musia byť dobre transponované, ako aj uplatňované. Taktiež sa musíme pozrieť na e, otázku ochrany pracovníkov na pracovisku a e, taktiež e, sa musíme venovať otázke zvýšenej mobility. Akákoľvek legislatívna iniciatíva si vyžaduje mm, sociálny, e, sociálne prehodnotenie dopadov, tak ako to bolo, bolo pri smernici o pracovnom čase. A tretí nástroj, to je finančný nástroj hlavne Európsky sociálny fond, Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii a progres. Mm, nástroj mikrokreditov, na ňom sa pracuje a dúfam, že sa na tom dohodneme čím skôr. Komisia už spravila návrhy na to, aby štrukturálne fondy boli, boli flexibilnejšie a myslím, že v budúcnosti sa musíme nadalej snažiť zlepšovať efektívnosť, aby sa dali využiť tieto fondy rýchlejšie tam, kde sú potrebné, prostredníctvom zjednodušenia alebo <clears throat> lepšieho vyhodnocovania. To bude dôležitou súčasťou diskusie o budúcnosti koheznej politiky v roku 2011, ako aj v rámci preskúmania rozpočtu. Dámy a páni poslanci, úspech bude závisieť od spolupráce medzi jednotlivými zúčastnenými stranami, ale nemôže ísť iba o viac rastu a zamestnanosti. Musíme zlepšiť aj životy tých najzraniteľnejších, napríklad Rómov. Tých, týchto ľudí nemôžeme eh, na nich nemôžeme zabudnúť. E, ide o solidaritu. E, úspech to znamená aj spolupráca, úzka spolupráca s vami, s Európskym parlamentom, s členskými krajinami a so sociálnymi partnermi aj s občianskou spoločnosťou. Za ďalších 5 rokov chcem e, posilniť spoluprácu s vami aj s vašim výborom. Európsky parlament je zakladajúcim kam, kameňom e, nášho demokratického dedičstva. Bojovať proti vylúčeniu, to znamená aj boj proti rôznym formám diskriminácií. Preto tu vítam e, zástupcov výborov pre ženské záležitosti a rodovú rovnosť, ako aj pre kultúrny výbor a teším sa na budúci e, dialog aj s týmito výbormi. Ja chcem využiť moje zručnosti, skúsenosť a angažovanosť a to všetko v záujme EÚ. Budem robiť e, všetko e, najlepšie, ako budem vedieť, s odvahou a odhodlaním e, a chcem posilniť hlavne sociálnu súdržnosť. Som preto mimoriadne rád, že to portfóliu, ktoré mi bolo zverené, sa zameriava jasne na ľudí, na ich zdravie, prácu a blahobyt. Ekonomická kríza je obrovskou výzvou, ale ja si myslím, že nám e, ponúka Európanov e, možnosť e, bojovať za lepšiu spoločnosť a preto sa z takéhoto úhla chcem pozerať na moje portfóliu. Veľa vážení dámy a páni poslanci, pani poslankyňa, pani predsednička, pardon, ďakujem za váš záujem. Merci, monsieur le commissaire. Ďakujem, pán komisár, takže podľa pravidiel teraz bude prvé kolo. E, diskutovať budú koordinátori, najskôr Čaba Ori za EPP. Na minútu, nech sa páči. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. E, biztos úr, megkaptuk e, írásbeli választ. Ďakujem. Vážený e, pán komisár, dostali sme vaše e, písomné odpovede. Tam konštatujete, že jednou z vašich hlavných priorít je zvýšenie e, počtu zamestnaných a vytváranie nových pracovných miest. Takisto ste spomínali smernicu o integrovanom pracovnom zaradení a hovorili ste o časovom horizonte 2020. Samozrejme, to všetko je podmienené dohodou s Európskym parlamentom. Dovolím si to spochybniť zmeniť. Eh, ak hovoríme o dosiahnutí dohody s Európskym parlamentom, tak mohlo by to byť realizované len v rámci spolurozhodovania, ale vo februári chcete eh, predložiť eh, rezolúciu, ktorá obsahuje vaše nové smerovanie Isto nebudeme pozerať do minulosti, tá je za nami, ale boli by sme vám povďační, keby ste nám mohli, mohli poinformovať o tej novej orientácii v politike zamestnanosti. Áno, zodpoviem. E, program e, v horizonte roku 2020 e, je jednou z najdôležitejších úloh novej suity komisie. Súhlasím s dotazujúcim do tej miery, že treba dôkladne premyslieť a prepracovať tú, tú základnú stratégiu a skutočne chceme, tak aj e, konať, chceme e, veci prehodnotiť, bude v tom plne zaangažovaný parlament. Všetci si uvedomujeme, že najdôležitejšie momentálne je oživenie ekonomiky, aby sa vymanila z krízového stavu. A e, som presvedčený o tom, že e, prevláda konsenzus na pôde komisí ohľadom významu Ehm, ehm, práve ehm, problematiky zamestnanosti. Nehovorím, že minulosť zahodíme za hlavu, treba vychádzať z minulých skúseností a praxe, ale samozrejme zamyslieť sa v kontexte Lisabonského programu, ktorý bol koncipovaný pred desiatimi rokmi. Na druhej strane je nevyhnutné, aby sme e, vec, na, na veci pozreli novými očami práve v súvislosti s dopadmi krízy a e, je nevyhnutná aktualizácia, modernizácia nášho postupu. A nepochybujem o tom, že sa nám podarí pokročiť v týchto snahách. Chcete ešte niečo dodať k tejto veci? Eh, dopytujúci doplnia. Eh, som veľmi rád, že eh, pán Andor navrhovaný na komisára si uvedomuje potrebu zmeny, avšak v jeho odpovedi neuviedol žiaden nový prvok politiky zamestnanosti a e, e, nie je mi jasné ani nasledovné. Hovoríte stále o dosiahnutí dohody, e, že je to principiálna záležitosť, ale ako to chcete docieliť, prv, než predložíte program komisie, bolo by dobré, keby ste najprv ten program predložili nám, parlamentu. Ja prisľúbim toľko, že budem koncipovať taký program, ktorý e, zohľadňuje aktuálny stav vecí, ktorý je modernejší a budem e, e, budem skutočne veľmi proaktívne vystupovať v veci spolupráce s Európskym parlamentom. Musíme skutočne prehodnotiť program v svetle e, najnovších udalostí. E, musíme sa zamyslieť nad dopadmi aktuálnej situácie na zamestnanosť. Musíme sa snažiť optimalizovať tú politiku zamestnanosti a musíme skutočne e, zvážiť všetky tie koncepcie, ktoré sú súčasťou našej celkovej politiky zamestnanosti. Takisto musíme zvážiť otázky súvisiace s ochranou životného prostredia, e, takisto zamyslieť sa na to štruktúrálnymi zmenami s tým súvisiacimi v kontekste e, e, politiky zamestnanosti. Teraz za socialistov pán Čaba Hori. Nie, pardon, opravuje sa pani predsednička. Pána Aleksandro Sarkas, nechcela som nikoho zvyhodňovať. <coughs>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 na našej e, pôde. Určite dnešným dňom vstupujeme do novej fázy spolupráce a e, to by malo byť v dochu e, odstráňovania akýchkoľvek pochybností o budúcnosti sociálnej Európy. Na webovej stránke občania formulovali dve základné otázky. Prvá sa týkala smernice o vysielaní pracovníkov. Bolo poukázané na mnoho praktických príkladov z, z, z, z implementácií tejto smernice. Základné práva v charte a, a takisto aj iné existujúce legislatívy sú porušované v súvislosti s touto smernicou. Po druhé, e, e, ide o problematiku pracovného času. E, my vieme, že toto úzko súvisí s otázkami bezpečnosti pri práci, s ochranou zdravia pri práci. E, e, pán Baroso sa nedávno vyjadril k týmto aspektom. Mohli by ste nám približiť smernicu, ktorú chce komisia predložiť a bude sa týkať pracovného času a aj vysielania pracovníkov. Áno, Pokúsim sa vyjadriť k týmto dvom dôležitým aspektom. Predovšetkým sa budem venovať smernici o vysielaných pracovníkoch. Domnievam sa, že pôvod e, tejto legislatívy sa viaže na splnenie dvoch dôležitých cieľov. Podpora mobility, po, druhu, po druhé je to ochrana práv pracovníkov. Súhlasím s vami, že e, e, vyvstal problém v posledných e, rokoch ktorý súvisí s výkladom spomínaných dvoch smerníc. Skutočne objavili sa v praxi komplikované prípady a aj súhlasím s tým, že problémy sú e, len málo kedy preberané a skutočne vieme z praxe, že niektorí vyslaní pracovníci končia e, e, za mrežami a veľmi smutné príbehy sa na to viažu treba urobiť dôkladné posúdenie sociálnych dopadov, treba viac vtiahnuť do diskusie sociálnych partnerov a Domnievam sa, že je e, nevyhnutný nový prístup k tejto otázke, a možno aj k ďalším otázkam. Mám tým e, napríklad na mysli smernicu o pracovnom čase čo sa týka smernice o pracovnom čase, aj tu je dôležité urobiť e, dôkladné posúdenie sociálnych dopadov a vypočuť si stanovisko sociálnych partnerov. Bez pochyby bude vynaložené nemalé úsilie snahe dosiahnuť vzájomné porozumenie. Musíme však neustále mať na zreteli rozmanitosť európskeho sociálneho modelu. Snaď by bolo lepšie použiť množné číslo modelov. Takisto e, treba mať na zreteli e, e, princíp subsidiarity a treba k týmto otázkam pristupovať veľmi realistickými očami. Pán, pán, pán Sarkas. Doplňujúca otázka. Teraz e, e, vlastne sa obraciame na e, komisára. Nie, nie je to vypočutie predsedajúceho. Ten by asi neprešiel. Veľmi rád som si vypočul, pán komisár, že uvažujete o určitom novom smerovaní. Ste pripravení spolupracovať s poslancami a poslankyňami v snahe posudzovať práva, práva zamestnancov e, s rovnakou váhou ako iné sociálne e, e, prvky v zmysle existujúcich európskych zmluv. Áno, taký je môj úmysel. Som pripravený diskutovať s parlamentom komplikovanejšie otázky, aj jednoduchšie otázky, či vo formácii celého celého pléna alebo eh, čiast, čiastkovo s zástupcami jednotlivých výborov. Pani Haken. Ďakujem pekne, pani predsednička. Do príjemné popoludne, vážny pán dezignovaný komisár. Vítam vás medzi nami. Mám dve otázky. Moja prvá sa týka vašich písomných odpovedí na otázku 2, kde hovoríte o dôležitosti globalizácie a výrazného prepojenia hospodárskej a sociálnej politiky na európskej a na národnej úrovni. Rada by som vás požiadala, aby ste k tomu vyjadrili podrobnejšie, ako presne sú prepojené tieto politiky, politika hospodárstva a politika v sociálnej oblasti a ako, aké konkrétne kroky chcete navrhnúť v tejto oblasti. Moja druhá otázka sa týka osôb, ktoré sa starajú o rodinných príslušníkov. E, jeden každý piatý alebo šiestý pracovník má na svojich pleciach aj zodpovednosť, čo sa týka starostlivosti o svojich rodinných príslušníkov. S tým súvisia aj otázky e, vylúčenia týchto pracovníkov z pracovného prostredia. Okrem toho e, s tým súvisia aj problémy e, znevýhodnenia na, na pracovisku, pretože niekedy tieto osoby nie sú dostatočne skúsené v oblasti starostlivosti rodi, rodinných príslušníkov. Ako sa chcete postaviť tejto problematike? Máte naplánované nejaké konkrétne kroky, napríklad čo sa týka využitia sociálneho fondu? Ďakujem. E, dopady globalizácie. V tomto prípade musíme využiť všetky nástroje, ktoré sú k dispozícii. E, za posledné roky Fond na prispôsobenie sa globalizácii bol zriadený a e, pravidlá sa prispôsobili okolnostiam krízy Mm, myslím si, že je možné využiť tento nástroj v prípade výrazných presunov, keď dôjde k rozsiahlým prepušťaniam pracovníkov. Toto je jednoznačne oblasť, kde finančné nástroje z tohto portfólia je možné využiť. Na druhej strane, myslím si, že nové smerovanie spočíva v tom, aby sme sa zapájali do medzinárodného alebo aj globálneho dialógu v tomto smere. V dôsledku krízy totiž teraz e, sú vytvorené štruktúry na úrovni G20 a ministri práce sa budú zapájať do tejto iniciatívy. K prvým udalostiam už dôjde tento rok v apríli vo Washingtone. Myslím si, že tento globálny dialóg musí obsahovať aj hľadanie nových príležitostí na to, aby sme boli schopní obhájiť e, európsky záujem a musíme tiež obhájiť hodnoty Európy v sociálnej oblasti. Ďakujem. To continue with the second question. Teraz sa ešte vyjadrím k druhej otázke, k otázke opatrovateľov. Celkom iste. Toto je téma, ktorej sa musíme venovať e, o mnoho viac ako v minulosti. Čiastočne súvisí aj s otázkou starnutia populácie v, Európe. Máme dočinenia s výrazne starnúcou populáciou a starší občania, dôchodcovia potrebujú opateru, kde je potrebné zriadiť možno nové inštitúcie, nové formy opatery. Nestačí len poukazovať na problémy starších občanov a poskytovať im podporu. Musíme sa venovať tejto téme aj z hľadiska fiskálnych možností vlád členských štátov eh, v tejto oblasti. Myslím si, že jedným eh, z vhodných spôsobov, ako riešiť tento problém, je uznať prácu týchto ľudí, ktorí sa venujú opatrovateľstvu, eh, ktorí sa starajú o svojich rodinných príslušníkov a musíme sa pozrieť, či už máme kvalitné postupy v minulosti. Doplnková otázka, pani Harkin. Uviedli ste, že Fond na prispôsobenie sa globalizácii bol zriadený. Možno viete, že nedávno tento výbor zaslal list komisii o istých tlakoch v legislatíve EÚ. Musím vás prerušiť, pretože pravidlo je také, že môžete len doplniť prvú otázku a vy už teraz kladete tretiu. Pán komisár to spomenul. Ak však myslíte, že to je tretia otázka, tak s vami súhlasím. Moja doplnková otázka sa teda týka opatrovateľov. E, vo vašej odpovedi ste uviedli o udržateľnosti dôchodkového systému a starnúceho obyvateľstva. Mm, bola by som rada, keby ste sa venovali v tejto súvislosti aj opatrovateľom, pretože mnohí títo ľudia sa musia vzdať práce a v, v dôsledku toho prichádzajú o nárok na dôchodok. Myslím si, že v tomto zmysle by bolo potrebné zvážiť udržateľnosť dôchodkového systému. Absolutely. The... No, celkom iste. Zelená kniha, ktorá bude vypracovaná na jar tohto roka, e, sa bude venovať aj otázke opatrovateľov z hľadiska dôchodkového zabezpečenia. Musíme mm, sa celkom sa zamyslieť nad tým, či už sú nejaké skúsenosti s, s zapájaním opatrovateľov do rôznych eh, rodinných eh, spôsobov vzdelávania. Ďakujem pekne teraz pani Jean Lambert. Ďakujem pani predsednička. Eh, pýtame to, čo ste uviedli o mainstreamingu zamestnanosti, pretože moja politická skupina má veľké obavy o to, či budeme mať komisára, ktorý sa bude starať iba o zamestnanosť na svojom vlastnom generálnom rediteľstve alebo aj o ostatnej politické oblasti, teda pretože dochádza k zoslabeniu kompetencií v tejto oblasti na európskej úrovni. Mohla by som uviezť rôzne príklad, príklady zdravotníctvo, hospodárstvo, ale vy osobne ste sa opreli o klimatické zmeny a rozvoj. Aj v tejto oblasti sú ciele, v rámci stratégie 2020 je potrebné zaviesť výrazné zmeny nielen z hľadiska nových technológií, ale aj z presunu zo starých technológií na nové technológie a s tým, aby každý jeden pracovník eh, si uvedomoval dopad na životné prostredie. Avšak doposiaľ všetky iniciatívy eh, boli prevzaté v iných portfóliách komisie, nie v oblasti sociálnych otázok a zamestnanosti. Teda ako vy chcete sa ujať tejto svoje úlohy v rámci komisie a venovať sa týmto oblastiam, ktoré boli postupne popresované do ostatných portfólií na komisii? Ďakujem. Myslím si, že predovšetkým je potrebné eh, zabezpečiť kvalitnú spoluprácu medzi jednotlivými komisármi. Mm, nemusíme vytvárať eh, nejaké jednotlivé pracovné skupiny, ale zabezpečiť spoluprácu. E, oblasti, o ktorých ste hovorili, mm, pani Kolej Hidegar a pán Potočník, budú v tejto súvislosti najrelevantnejší pre spoluprácu. A myslím si, že spoločne sa môžeme snažiť zamyslieť sa na tým, ako môžeme posunúť vytváranie pracovných miest, ekologických pracovných miest, ďalej využívanie sociálneho fondu. Dokážem si predstaviť, že by sa nám mohlo podariť nájsť finančné nástroje v tomto portfóliu, ktoré by umožnili podporiť tieto zmeny, o ktorých ste hovorili. Ďakujem. Rada by som ešte nadviazala. Eh, nehovoríte len o formálnych spôsoboch. Už boli zradené pracovné skupiny v rámci medzi generálnych riaditeľstiev keď e, budú fungovať takéto pracovné skupiny, ako sa my budeme mať možnosť odvedieť, kedy budú zasadať, o čom budú rokovať, aby bola zabezpečená aj transparentnosť e, v tejto práci. Nuž, môžem len zopakovať, že nebudem len k dispozícii, ale budem veľmi ochotný diskutovať e, s vami. Vidím, že v tejto oblasti už dochádza k pokrokom a je to v záujme Európskeho parlamentu. Teda pravidelne vás budem informovať o vývoji v tejto oblasti. Ďakujem. Merci beaucoup. Euh, Ďakujem pekne za GUE pani Gabriel Timer. Ja, guten Tag. Dobrý deň. Ehm, nachádzame sa teraz v priebehu Európskeho roka proti chudobe a sociálnemu vyšleneniu. V minulom roku parlament vypracoval a schválil správu o požadovaní sociálnej integrácie a boja proti chudobe, vrátane chudoby detí v Európskej únii. Potom sme požiadali komisiu, aby vypracovala rozsiahlu správu o tom, či systémy sociálneho zabezpečenia v európskych štátoch sú nad rámec eh, chudoby, teda 60 minimálneho príjmu v členských štátoch. Vyzvali sme komisiu, aby vypracovala metódu na vypočítanie eh, životného minima a žiadali sme, aby sa zaviedol prísnejší systém vyhodnocovania a prísnejšie kontroly v oblasti koordinácie a životnej situácie občanov, najmä detí ktoré sú ohrozené chudobou. Čo by ste vy ako budúci kandidátov urobili v tejto oblasti, aby ste um, priniesli výsledky v tejto oblasti? Ďakujem. I think we have to use, uh, this year. Myslím si, že tento rok musíme využiť. Je to rok, e, ktorý sa venuje boju proti chudobe a sociálnemu, sociálnemu vyčleneniu. Musíme zvyšiť povedomie verejnosti o týchto problémoch e, a najmä o tom, že toto sú tie najpalčivejšie problémy. E, chudoba detí je jedným z najzávaznejších problémov. Myslím si, že je všeobecne známe, že dieťa zhruba vo veku 4 alebo 5 rokov vtedy sa práve rozhoduje o jeho budúcnosti, o spôsobe, ako bude žiť a preto um, v takomto útlom veku je potrebné, aby mali dostatočnú pozornosť, aby mali zabezpečené vhodné životné podmienky, pretože to určuje ich budúci život. Myslím si, že komisia v tomto smere môže sa snažiť zastupovať a prezentovať tieto názory a to otvorenou metodou koordinácie. Myslím si, že mm, sa musíme snažiť zhromažďovať informácie, analyzovať e, tieto informácie pre členské štáty a pomáhať členským štátom, kde sú problémy e, väčšieho charakteru. Isté, že už sú aj e, pozitívne skúsenosti. Myslím si, že v rámci otvorenej koordinácie sa musíme snažiť využiť a rozširovať povedomie o týchto pozitívnych príkladoch a snažiť sa rozširovať tieto pozitívne skúsenosti a vyzvať členské štáty, aby si stanovili konkrétne ciele. Myslím si, že legislatívna činnosť e, sa stáva serióznou, keď si vlády stanovujú konkrétne ciele a v tomto ich musíme podporovať. Ďakujem. Madame Timmer, vous souhaitez rebondir? Doplňujúca otázka? Moja otázka sa vzťahuje predovšetkým na to, do akej miery je komisia schopná prispieť k tomu, aby mm, naše minimálne sociálne štandardy boli zavedené, respektíve mechanizmu v tomto smere, na základe ktorých by bolo jasné, kedy a ako je potrebné zasiahnuť v sociálnej oblasti vzhľadom na tú tuhú zimu, ktorá už začala mnoho organizácií, upozorňuje na to, že Ehm, energetická chudoba sa prehlbuje a je e, potrebné poskytovať pomoc občanom. Je celá škála návrhov e, boja proti tejto tzv. energetickej chudobe. Chceli by ste zaoberať aj touto tému a aké konkrétne opatrenia by ste chceli navrhnúť na komisii? Ďakujem. I haven't yet studied how energy Nuž, ešte som eh, sa nevenoval tomu, ako súvisí otázka energie s chudobou, eh, pretože som si istý, že je mnoho eh, závaznejších problémov v ostatných oblastiach. Celkom my si sa tomu budeme musieť venovať, budeme musieť začleniť aj tieto nové body toho nášho programu, ale v, v niekoľkých členských štátoch, v mnohých regiónoch sú obrovské problémy, ktoré sú s zamestnanosťou, vzdelávaním, prístupom k zdravotnej starostlivosti, opatrovníctvom a ďalšími sociálnymi problémami. Teda ja sa snažím mať otvorený pohľad na všetky tieto problémy a súhlasíme s tým, že musíme celkom iste sa venovať aj, tým, aj týmto novým aspektom. Ďakujem pekne teraz za frakciu ECR Rože Elmer. Uh, Ďakujem pekne, pani predsednička. Pán Andor, my uh, v našej skupine konzervatívcov máme veľké obavy v oblasti dopadu európskej politiky zamestnanosti na flexibilitu miest a mobilitu pracovníkov. Vidíme neustále porušovanie uh, pravidel na Európskej únii, ktoré zvyšujú náklady na zamestnanosť a znevýhodňujú niektoré členské štáty, napríklad v súvislosti s smernicou o pracovnom čase, o odmeňovaní, ale aj napríklad o tehotných eh, ženách. Celkom iste chápete, že zvýšenie eh, nákladov na prácu zvyšuje okolnosti aj v oblasti nezamestnanosti. Čo by ste chceli urobiť vy vo svojej funkcii na e, zvýšenie solidarity? Okrem toho máme obavy aj v súvislosti s Európskym fondom na prispôsobenie sa globalizácii. E, financovanie, zdá sa, z tohto fondu je určené predovšetkým konzultantom. E, v mnohých prípadoch dochádza iba k presúvaniu pracovníkov z jedného členského štátu do druhého, napríklad ako v prípade firmy Dell. Ako chcete riešiť tento problém? Ďakujem. Concerning regulation in general, I don't think it's Nemyslím si, že e, takéto opatrenie chráni pracovníkov a zlepšuje ich sociálne zabezpečenie. Tieto kroky sú nepochybne dôležité a podľa mňa nemajú negatívny vplyv. Aj keď väčšina otázok v politike zamestnanosti a sociálneho bezpečenia e, podlieha subsidiarite a členské štáty nesú zodpovednú za tieto oblasti predsa len musíme sa im venovať aj na európskej úrovni. Ja osobne som ekonómom, je to pravda, ale nevnímam prácu ako jeden zo statkov. Myslím si, že keď hovoríme o cene aut, kníh alebo nábytku, je tam nejaký väčší priestor na pohyb cien, ako je to v porovnaní s cenou práce, pretože to sa týka príjmu ľudí a keď hovoríme o živobytí rodín, musíme rozlišovať e, cenu práce a príjem ľudí v rodinách. Pokiaľ ide o fond na prispôsobenie sa globalizácii, nuž, tento nástroj je relatívne novým nástrojom. Myslím si, že ešte stále musíme zhromažďovať a spracovať všetky skúsenosti a poznatky, ktoré sú sa s využitím tohto nástroja a možno potom eh, zistíme, že došlo aj k anomáliám. Myslím si, že v všeobecnosti tento fond je vhodným eh, spôsobom inovácie, bol veľmi užitočný eh, a mnohým ľuďom pomohol vysporiadať sa s novými okolnostmi v živote, keď prišli o prácu. Ak náklady na poradenstvo sú príliš vysoké, súhlasím s tým, že je potrebné sa tomu venovať, ale bol by som rád, keby sme najskôr sa pozreli na konkrétne výsledky predtým, ako zaujmeme nejaké jednoznačné stanovisko. Ďakujem. Uh, Mr. Randall, thank you. Ďakujem pekne. Neuznávate, že zvyšovanie práce, e, práv pracujúcich, e, na druhej strane e, zhoršuje podmienky pre tých, ktorí nemajú prácu a zvyšuje nezamestnanosť. Takže možno, že máte príliš zatvorený prístup, čo sa týka reality na trhu práce. Vy ste boli editorom novín krajnej lavice, vy ste proti NATO, proti maastrichtským kritériám a tak ďalej a tak ďalej. A teda uznávate, že veľká časť tohto parlamentu bude mať pocit, že tieto faktory spochybňujú e, vhodnosť e, vašej kandidatúry na tento post. Podľa mňa to, ako ste zhrnuli moje názory, je naozaj hrubým, e, hrubo vlastne zveličené. A je to zavádzajúce a ja nemyslím, že za minútu a pol sa mi podarí zareagovať jednotlivo na všetko to, čo ste vy uviedli vo vašom vystúpení. Ďakujem pekne teraz eh, za skupinu EFD pani Mara Bizoto. Dobrý deň, vážený pán komisár. Vy ste povedali, že budete robiť všetko preto, aby iniciatívy komisie vždy ozrkadlovali potreby pracovníkov. Ja musím povedať, že ma to znepokojuje, pretože vôbec nezohľadňujete napríklad e, príliv imigrantov do EÚ. Hovoríte veľa o zamestnanosti, o chudobe, o podmienkach pracujúcich, ale zdá sa, že neberiete do úvahy potrebu spomalenia imigrácie alebo jej úplného zastavenia, aby e, boli zachované milióny pracovných miest. E, e, ak sa to nespraví, tak vlastne ignorujeme, že počet pracovných miest je obmedzený a tým vlastne e, dlaždeme cestu exkluzii a sociálnym konfliktom. E, nedávno pán baroso povedal, že imigrácia je bohatstvom Európy. Ja som však oponovala, že to nie je pravda. Rečník bol prerušený. Pán komisár na odpoveď. Čo sa týka imigrácie nie som za e, koncepciu Európa rovná sa pevnosť. Myslím si, že pristahovalectvo má byť e, videné e, v jeho komplexite a v kontexte celosvetového hospodárstva. A nie je to iba problém, je to aj zdroj výhod pristahovalstvo obohacuje spoločnosti, pristahovalci prinášajú nové zručnosti, nové schopnosti a e, v dejinách ľudstva vždy boli pristahovalci. Áno, niekedy z toho vyplynulo napätie, ale ja si myslím, že je dôležité e, pozrieť sa aj na pozitívnu stránku a na ľudskú stránku. Je pravdou, že nedávno, hlavne v krajinách, kde bol e, tento e, imigračný E, režim e, liberálnejší. Teraz tá prvá, druhá generácia e, sa nevie integrovať do spoločnosti. Tomu sa musíme venovať a preto predseda spravil z sociálneho začlenenia prioritu a je to teraz aj v názve môjho portfólia. Takže ja sa budem tomu určite venovať ale nie so zámerom nejakej exkluzie E, treba počkať aj na budúcu spoluprácu s komisárkami Malmström a Redingovou, aby sme sa pozreli na právnu a sociálnu stránku týchto tém, aby to všetko bolo e, upravené e, konzistentne. Doplňujúca otázka? Dobre, takže e, bude e, revízia migračných politík. A preto ďalšia otázka, ak dovolíte. E, mnohí, ktorí mali ťažkosti počas krízy, dostali pomoc rodiny a taktiež využili svoje, svoj úspory alebo Takže Pani predsednička opäť prerušuje rečničku a pripomína, že to nemôže byť nová otázka, ale len doplňujúca. Áno, nová otázka, ale súvisí s tou prvou. Uh, Takže kríza poukázala na sociálnu výhodu tradičnej e, rodiny. Je to e, morálna a sociálna pomoc. Ako vy chcete konkrétne pomôcť rodinám vzhľadom na to, e, akú dôležitú úlohu hrajú pri zmierňovaní dopadov sociálnych kríz? Uh, I agree. Uh, we have to, uh... Plne s vami súhlasím, musíme venovať pozornosť rodinám. Ja myslím, že moje portfólio z krátkodobého hľadiska nemá dostatok nástrojov na to, aby sme priamo podporili rodiny, ale môžeme pracovať s národnými vládami a podporovať ich, pomáhať im v tom, aby viac venovali pozornosť rodinám, veľkým rodinám s viac ako dvoma deťmi. A to veľmi e, často e, so sebou prináša aj riziko e, sociálnych ťažkostí. Dobre, takže týmto ukončujeme rečnícky čas koordinátorov. Teraz sa dostávajú k slovu ďalší rečníci v mene e, skupiny EPP, pani Sari Esaja. Si, Mr. E, Andor... Ďakujem pekne, pani predsednička. Aby sme sa dostali z tejto finančnej krízy, potrebujeme e, konkrétne opatrenia na zvýšenie konkurencieschopnosti podnikov a zvýšenia zamestnanosti. Čo si myslíte o flexi istote? Ako podľa vás súvisí s konkurencieschopnosťou európskych podnikov? Vo vašej odpovedi, prosím, e, zadefinujte flexi istotu, pretože ľudia ten pojem chápu rozlične. Aj v písomnej odpovedi ste povedali, že podporujete flexi istotu, ak je e, vhodne interpretovaná. Teda aká je tá vhodná interpretácia podľa vás? Flexi istota je e, zložitým pojmom a v mojom jazyku sa to len ťažko dá preložiť, ak vôbec. Je to e, sklbenie konceptu flexibility a istoty a e, ide o to e, pripísať im rovnakú váhu, aby to nebolo na e, úkor ani zamestnanosti, ani sociálneho, e, sociálnej istoty. Musíme sa teda simultáne zaoberať týmito dvoma cieľmi, ale to neznamená, a preto som hovoril o možnej zlej interpretácii, neznamená to, že je to iba e, zodpovednosť jednotlivca. Ide o to, ako e, fungujú a sú organizované podniky. Ide o to e, lepšie prepojiť jednotlivcov a združenia podnikov. Preto ide o to mať flexibilnejšie zmluvy, ale treba zdôrazniť aj celoživotné vzdelávanie, na uľahčenie e, vzdelávania a zabezpečiť e, tak e, pripravenosť pracovníkov na prechodné obdobia a zmeny. Ja som hovoril aj o aktívnych politikách na trhu práce a taktiež by sme mali hovoriť o to, aká E, sociálna ochrana existuje, aké sú e, režimy podpory v nezamestnanosti v jednotlivých členských krajinách. Takže e, flexi istota, tento prístup myslím, že pomohol mnohým podnikom prekonať krízu. Dialóg totižto aj vzťahy medzi zamestnancami, zamestnávateľiami zamestnávateľmi e, sa vedeli rýchlejšie prispôsobiť novým okolnostiam. Takže ide o to nestratiť ľudský kapitál a takýmto spôsobom podporiť e, konkurencieschopnosť. E, konkurencieschopnosť a rastúce hospodárstvo, to je veľmi dôležité, keď chceme podporiť zamestnanosť. A ja sa pýtam, či súhlasíte s následnými opatreniami. E, krajiny v eurozóne musia rešpektovať e, maastrichtské kritéria a pakt rastu a stability. E, súhlasíte s tým? A či teda súhlasíte s takýmto všeobecným hospodárskym prístupom? Keď hovoríme o súdržnosti v Európe, tak je to sociálna, hospodárska, územná súdržnosť. A presne o to ide ako sa uplatňujú e, spoločné princípy. Ja si myslím, že je veľmi dôležité ich rešpektovať aj spoločné pravidlá, ale treba ich uplatňovať e, zodpovedným spôsobom, čo sme boli svetkom počas krízy. Komisia e, prijala správne rozhodnutia, čo sa týka paktu rastu, rastu a stability. A to e, vtedy, keď e, padali rozhodnutia o e, fiskálnej politike počas krízy. Takže spoločné pravidlá sú dôležité, ale ich uplatňovanie musí vždy prihliadať na súčasné okolnosti. Maastrichtské kritéria, opäť tu ide o otázku jednotnosti. E, tieto kritéria majú už 20 rokov a ide o to zamyslieť sa e, nad tým, či sú uplatniteľné za akýchkoľvek okolností alebo nie. Ďakujem pekne teraz za skupinu socialistov pán Sergio Koferati. Ďakujem pekne, pán Andor. E, povedali ste, že chcete prispieť k uskutočneniu stratégie EÚ 2020. To je mimoriadne pozitívny úmysel. Vy ste nám nedávno pripomenuli, že jednou z hlavných tém e, aj dôsledok súčasnej krízy v Európe s dávkou nezamestnanosti treba povedať, že táto nezamestnanosť je veľmi závažná a naďalej bude témou, ktorá nemôže byť rýchlo vyriešená. Myslíte si, že hospodárske politiky EÚ zamerané na vytvorenie nových pracovných miest, kvalitných, e, podlieha, e, by mal podliehať systému podpor, ale aj sankcií na to, aby bola zaručená jeho účinnosť. Nezamestnanosť je e, teraz naozaj e, veľkým problémom. A myslím, že ešte chvíľu nezamestnanosti budeme čeliť e, napriek našim, našemu úsiliu. Musíme sa snažiť zvrátiť túto tendenciu a Mali by sme e, mať naozaj ako dlhodobý cieľ e, plnú udržateľnú zamestnanosť. Takže musíme e, sa zamyslieť nad najlepším spôsobom, ako sa dostať zo súčasnej krízy a zmierniť dopad na zamestnanosť. A potom sa musíme zamyslieť nad tým, ako sa vyrovnať s nezamestnanosťou v tých krajinách, kde to už bol veľký problém aj pred prepuknutím krízy. V 80. a 90. rokoch už nezamestnanosť bola závažným problémom vo viacerých krajinách EÚ. Aj v časoch hospodárskeho rastu sme mali 10 e, nezamestnanosť alebo viac ja si myslím, že je to problém a musíme nájsť spôsob na e, zníženie tejto úrovne nezamestnanosti. Veľa musí byť spraveného na úrovni členských krajín, ale koordinácia politík by mala pomôcť treba nielen pozerať na európske priemery, pretože je tu veľká diverzita. Musíme sa zamerať na jednotlivé krajiny, ale aj odvetvia. L'obiettivo della piena occupazione per essere realizzato ha bisogno di una crescita economica. Ak máme dosiahnuť a plnú zamestnanosť, tak potrebovali by sme e, zabezpečiť e, konštantný hospodársky rast. A keby to bol zmysluplný cieľ, tak e, musia k tomu viesť E, pretrvávajúce opatrenia. No, e, musíme si uvedomiť históriu Európy a podmienky ekonomické. E, myslím si, že vstupuje do hry váš názor, ale teda aj podnety zo strany ostatných komisárov. Treba veci koordinovať a do tej koordinačnej práce vtiahnuť aj Európsky parlament, aby skutočne bol účinný ten ťah vytýčeným smerom, ale celý, pra, celý problém nemožno vyriešiť len v rámci e, e, vašej kompetencie. Ja si myslím, že som bol dosť jasný vo svojom vyjadrení. Musím spolupracovať e, s komisárom zodpovedným za priemysel, za ekonomiku a za menové otázky E, to sú skutočne tri kľúčové portfólia, ktoré, z ktorých by mala vychádzať e, ekonomická, e, definícia ekonomickej politiky EÚ. Ja si uvedomujem, že moje kompetencie v rámci stanoveného portfólia sú obmedzené, v podstate sú zamerané len na stranu ponuky. Tá opačná strana hospodárstva, dopyt, tu modelujú iný, preto e, musím e, s príslušnými komisármi komunikovať, e, aby sme dosiahli nárast v dopite. A zdá sa, že 3% hospodársky rast je veľmi ambiciozný cieľ ale samozrejme, ak chceme niečo robiť so zamestnanosťou, bude sa to odviať od vyššej miery hospodárskeho rastu, bude sa to viazať na investície a tak ďalej. Ďakujem pekne za EPP pán Kosa. Ďakujem za slovo. Keď sa pozrieme na smernicu 800 roku, roku 2008, ktorý sa dotýka handicapovaného obyvateľstva, tak pochopíme, že malé a stredne veľké podniky zohrávajú kľúčovú úlohu. Oni sú tými hlavnými zamestnávateľmi e, takýchto osôb. A preto musíme zabezpečiť, je našou povinnosťou zabezpečiť e, existujúcu úroveň e, zamestnanosti, alebo aká bola pred krízou. A my vieme, že e, práve e, ak išlo o krátenie pracovných miest, tvrdo to udrelo práve skupinu handicapovaných ľudí. Vy, pán komisár, ste poukázali aj na kompetencie členských štátov. Ja si však myslím, že mali by ste sa k tomu vyjadriť. Dokonca sa domnievam, že stá, že bolo by to hodné ehm, revidovania európskej legislatívy mm, zameranej na zvýšenie počtu pracovných miest pre takéto e, skupiny obyvateľstva. Čo sa týka e, prehodnotenia legislatívy, zatiaľ som to neplánoval, ale rozhodne sa chcem bližšie pozrieť na tú otázku, ktorú ste e, načrtli E, e, máme jednoznačne skupiny zraniteľnejších osôb a e, k ním patria aj handicapovaní spolupčania. A na úrovni a, a oni sú skutočne najviac postihnutí dopadmi krízy je ťažko povedať, do akej miery to spada do kompetencií na národnej úrovni alebo na úrovni EÚ. Ale vzhľadom na to, že EÚ sa zaoberá otázkami boja proti diskriminácii, myslím si, že máme čo povedať k tejto problematike aj na úrovni EÚ. Určite e, je potrebné spolupracovať e, s členskými štátmi, konzultovať s členskými štátmi, ako e, vyzerá prax ak hovoríme o zamestnávaní takýchto osôb. Doplňujúca, doplňujúci postreh dotazujúceho. Existuje 50 eh, miliónov eh, eh, handikovaných ľudí. Tam hm, samozrejme patrí aj Maďarsko a ostatné štáty strednej a východnej Európy. A jednoducho Musíme si uvedomiť, že malé a stredne veľké podniky musia získať podporu. Oni sú hlavní zamestnávateľi a ak nedostanú podporu, tak nedokážu zamestnávať takýchto handicapovaných ľudí. Napríklad v Maďarsku máme eh, určité zásady ktoré sa vzťahujú na firemný sektor a týkajú sa percenta pracovnej sily, ktorý musí e, byť zastúpený handicapovanými ľuďmi. Ak firmy nesplňajú tieto predpisy, tak sú, e, postiho- tak sú postihované. E, bol by som rád, keby ste sa vyjadrili aj k, tým, k tejto otázke. Vy ste e, načetli dva uhly pohľadu a oba sú e, schodné. Odvíjajú sa od možností, ktoré sa núkajú v tom či onom členskom štáte. Neslobodno opomínať tradície v danom e, členskom štáte. Ak hovoríme o politike zamestnanosti, v jednotlivých členských štátoch, tak mm, samozrejme nemožno uvažovať o nejakých skokových zmenách, ale určite je priestor na e, vylepšovanie situácie. Každá vláda môže e, veci zdokonalovať. E, hovorili ste o tom, že existuje priepasť medzi zamestnanosťou handicapovaného a nehandicapovaného obyvateľstva a preto rázne kroky sú nevyhnutné. Ďakujem. Euh, Teraz za socialistov a demokratov pán Darden. Merci, madame la présidente, monsieur le... Ďakujem pekne, pani predsednička. Prosím, zamávajte nám, aby sme vedeli, kde ste. Vážený pán komisár, tento rok je rokom boja proti chudobe, už to odznelo a ciele musia byť zadefinované, napríklad odstraniť extrémne formy chudoby a potom e, taktiež e, to, aby to neprechádzalo z generácie na generáciu. A vy ste hovorili, že otvorená metóda spolupráce je dôležitá pre e, sociálne začlenenie. Presnejšie, ako chcete konať v dvoch oblastiach. Najskôr e, sociálne začlenenie Rómov ako chcete nadviazať na prácu vášho predchodcu v tejto palčovej oblasti a potom chudoba detí, druhá oblasť. E, e, napriek úsiliu e, je to dôležitý fenomén a teraz je potrebné odporúčanie na boj proti chudobe detí. Na základe mojich informácií bude to prioritou belgického predsedníctva. Môžeme počítať s vašou podporou a taktiež chcete vypracovať rámcovú novú smernicu pre e, sociálne služby. First question about, uh, the Roma. I would like to... Prvá otázka sa týkala um, začlenovania rómskej populácie. Ja skutočne chcem vzdať, ho, vzdať hold môjmu predchodcovi, komisárovi Špidlovi. Myslím si, že sa mu podarilo e, e, veľa dosiahnuť v upriamení e, pozornosti na rómsku otázku na, v rámci EÚ. No a určite, že to bola vážna téma aj vo fáze rozširovania EÚ ale e, e, ide o sociálny problém, ktorý sa často len pripisuje tzv. novým členským štátom, i keď nespochybnujem, že mnohých z nich je vyššie percento e, Rómov, ale je to otázka, ktorá sa týka celej Európskej únie a preto musíme prijať strategický postup v tejto veci. Treba postupovať koordinovanie samozrejme pod e, vedením generálneho riaditeľstva pre zamestnanosť. V spolupráci s komisárkou Redingovou by sme mali e, viac zviditeľniť túto problematiku a koordinovanie pracovať na riešení tejto otázke. Treba sa za treba sa zamyslieť na to, či existujú ešte doposiaľ nepodchytené zdroje, ktoré by sa dali využiť na úrovni EÚ na zlepšenie e, sociálneho začlenovania tejto populácie. Ja už som sa dotkol otázky chudoby detí. A preto si dovolím spojiť e, tie e, dve vami položené otázky. Napríklad v takom štáte ako v Maďarsku, z ktorého pochádzam, tieto dve otázky idú v ruka v ruke. A e, ja viem, že belgické predsedníctvo e, sa chce s veľkou vervou pustiť do problematiky chudoby detí a samozrejme som pripravený úzko s nimi spolupracovať. Ďakujem. E, merci. Ďakujem pekne, pán komisár, za tieto odpovede a doplnil by som to, čo sa týka sociálneho začlenenia. Myslíte si, že odporúčania v oblasti minimálneho príjmu by eh, mohli byť prijaté v členských krajinách? I think we have to work on, uh... Myslím, že musíme eh, sa popasovať s touto otázkou minimálnych príjmov. Nie je to otázka, na ktorú môžem čisto improvizačne odpovedať. E, vieme, že vo viacerých krajinách existuje legislatíva, ktorá stanovuje výšku minimálnej mzdy. E, e, treba sa pozrieť na skúsenosti takých štátov a takisto sa pozrieť na to, ako to funguje v štátoch, ktorí nemajú takúto legislatívu. Isto je to otázka, ktorá spadá do kompetencie členských štátov, teda musíme rešpektovať subsidiaritu a zároveň sa usilovať o dosiahnutie vysokej úrovni štandardov. E, pán e, komisár. Ďalšia dotazujúca sedí za vami, za chrbtom. Je to e, Elizabeth Lynn. My si uvedomíme, aký je stav veci v súčasnej dobe EÚ. Myslíte si, že tí, ktorí nie sú v EÚ, sú primerane zastúpené v procese rozhodovania? Súhlasíte s tým, že vy mali e, byť, malo byť právo e, Mm, asociovať sa, stať sa členom e, odborových zväzov alebo e, e, nie. Určite sa to úzko týka smernici o pracovnom času a keď sme to preberali, tak odborový zväz tvrdil, že by tam nemala byť možnosť optautu. Je to čisto otázka práv zamestnancov. Mnohí zamestnanci, či sú odborári alebo nie sú odborári, majú veľmi vyhranený názor na, na časy. Aký je je váš názor na načasy? Myslíte si, že zamestnanci majú nárok, majú právo žiadať načasy a vykonávať tieto načasy? Ďakujem. First of all, uh, the opt-out. Since we have economic and uh, monetary... Uh... Keďže uh, máme hospodárskú a menovú úniu, tak uh, opt-out opt-out, tento mechanizmus nie je Eh, aspoň vo všeobecnej rovine eh, najlepším eh, riešením. a často to môže predstavovať zásadnú prekážku pri uplatňovaní celoeurópskej legislatívy. Teda vieme, že situácia dnes je taká, že opt-out je možný takže opt-out, ak by mal e, pretrvať, tak e, mal by byť dočasného charakteru. Mali by sme sa teda nad tým zamyslieť a potom pripraviť sa na veľmi náročné rokovania. V každom prípade to nemôže byť na úkor základných práv e, a k tomu patrí právo stať sa členom odborov alebo diskriminovať odborárov voči neodborárom, alebo naopak. E, e, myslím, že skutočne tu ide o základné práva a to je najdôležitejšie. E, čo sa týka dobrovoľných nadčasov, To je otázka, na ktorou sa treba zamyslieť, treba sa ňou zaoberať. Nie som si istý, že možno vysloviť nejaký jednoznačný záver a ak hovoríme o dobrovoľných načasoch, tak môže to byť len počas určitej krátkej doby. Ale e, najviac smerodatné, e, smerodatné sú predpisy e, upravujúce bezpečnosť pri práci a ochranu zdravia. Eh, pri práci. No a pokiaľ by sme hovorili o dobrovoľných načasoch, eh, ktoré idú nad rámec existujúcej legislatívy, tak to musí byť jasne obmedzené. Eh, vieme, že nepublikovaná správa komisie poukazuje na to, že 14 členských štátov využíva mechanizmus opt-outu ale viaceré členské štáty sú za to, aby neexistoval tento mechanizmus opt-outu. Oni využívajú mechanizmy e, viacnásobných e, zmluv. Myslíte si, že to je forma zneužívania existujúceho systému? No a e, dru- moja ďalšia otázka sa týka smernici o pracovnom čase. Vieme, že je to na mŕtvom bode. Mohol by ten, tie zdravotné aspekty sa riešiť samostatne a s tým, že tá smernica o pracovnom čase by skutočne sa zohľadňovala e, práve e, len tie zdravotné aspekty. Čo sa týka smernici, e, smernice o, pracovnom čase, myslím, že sektorový postup je správny. Ja si myslím, že treba sa ponaučiť z minulých ťažkosti, e, ktoré sa objavili po novelizácii tejto smernice. Ja si myslím, že mechanizmus opt-outu je, odráža odlišnosti jednotlivých e, členských štátov a myslím si, že to treba prebrať v rámci ďalších diskusí. Merci e, beaucoup pour le groupe. Ďakujem pekne teraz za skupinu EPP pani Bastos. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážny pán eh, nominovaný komisár. Ako viete, eh, nezamestnanosť eh, mládeže v Európskej únii sa zvýšila za posledný rok. 5 miliónov mladých ľudí v Európskej únii nemá prácu a minulý rok Európsky parlament schválil správu a pozmenenie rozpočtu v tejto oblasti navrhol vytvorenie eh, programu prvého zamestnania v rámci programu Erasmu. Je to podobný program ako program Erasmus, ale pomáhal by mladým ľuďom eh, nájsť si prvé zamestnanie. Chcem sa opýtať eh, nasledovné. Moja otázka sa týka tejto problematiky. Pán nominovaný komisár, uvedomujete si, že existuje takýto projekt? Viete o ňom, poznáte ho a ak áno, ste ochotní podporiť vznik takéhoto programu, e, programu prvého zamestnania a aké konkrétne opatrenia chcete navrhnúť na boj proti nezamestnanosti mladých e, a tiež zabezpečiť dostatok voľných pracovných miest pre týchto mladých ľudí. Ďakujem. I don't know yet this. E, doposiaľ som ešte nepoznal tento program, poznám iba ten rozšírenejší program Erasmus, ktorý e, sa týka vysokoškolského vzdelávania, ale celkom iste je to dobrý návrh. Myslím si, že to by bol dobrý príklad spolupráce medzi parlamentom a komisiou a nepochybne mám záujem o konkrétne návrhy. Isté, že iniciatívu musí prevziať e, komisia v tomto smere, ale mm, myslím si, že je potrebné to prehodnotiť, pretože otázka nezamestnanosti mladých je veľmi závažná v niektorých krajinách dosahuje až úroveň 35 v niektorých prípadoch je veľmi vysoká práve v dôsledku krízy a ohrozuje e, skutočne celú generáciu, ktorá by sa mohla strate, stratenou generáciou. Takéto návrhy by nám mohli pomôcť nielen predísť tomu najhoršiemu vývoju, ale taktiež nájsť najlepšie riešenie tohto problému. Celkom iste podporíme takýto návrh. Už existuje sociálny fond, ktorý je možné využívať aj na takéto účely. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán nominovaný komisár mm, je mi trochu ľúto, že nepoznáte tento program, ktorý si zasluhuje poznanie a podporu spoločenstva. Dúfam, že sa s ním oboznámete čo najskôr. aby som ešte zdôraznila ďalšiu vec, ktorá spôsobuje obavy a tiež súvisí s nezamestnanosťou mladých ľudí. Mnohí mladí by chceli si nájsť prvé zamestnanie, ale nemajú takúto možnosť nájsť si zamestnanie v členských štátoch, pretože nie sú možnosti Aké konkrétne opatrenie navrhujete pre členské štáty, aby poskytovali e, možnosť prvého zamestnania pre týchto mladých ľudí, pretože niektoré členské štáty sa ocitli e, v akejsi pasci? What we can support and what we have to support. Nuž, budeme sa snažiť podporovať programy členských štátov zamerané na poskytovanie práce týmto znevýhodneným spoločenstvom, pretože tu existuje v niektorých regiónoch a v niektorých členských krajinách je skutočne takýto trend a v takýchto prípadoch je potrebné e, zaviesť e, presne nastavené programy. V niektorých členských štátoch už sú pozitívne skúsenosti takéhoto druhu. Už e, zaznamenali skúsenosti pri sporatáci s tým problémom najmä vo vidieckých oblastiach. Existuje sociálny fond a ak členský štát predloží kvalitný návrh, môžeme ho prefinancovať eh, v prípade dodržania podmienok. Ďakujem pekne ešte v mene EPP pani Danuta Jasloviecka. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pán nominovaný komisár vo svojom prejave ste zdôraznili e, súčasnú situáciu, v ktorej sme sa ocitli. Viem, že ak sa chcete stať komisárom pre zamestnanosť a sociálne otázky, očakávame vizionára, ktorý okamžite začne pracovať a nebude sa snažiť najskôr zhromažďovať skúsenosti. Ja by som teda veľmi rada počula konkrétnu odpoveď na to, aby sme mohli aplikovať eh, konkrétnu politiku, musíme využívať nástroje. Jedným z nich je aj sociálny fond, ktorý bol vytvorený pred niekoľkými rokmi a dokonca aj v časoch pred krízou nefungoval príliš efektívne a neboli sme schopní využívať ho v maximálnej miere. Teda ako chceme modernizovať tento fond a myslíte si, že bude možné vyčleniť tento sociálny fond z politiky súdržnosti tak ako sa o to snaží súčasný komisár a ako chcete využiť fond na prispôsobenie sa globalizácii v tejto súvislosti. Ďakujem. Európsky sociálny fond je súčasťou a myslím si, že veľmi dôležitým prvkom eh, politiky súdržnosti. Ehm, politika súdržnosti je veľmi rozsiahlým konceptom. Hovoríme tu o eh, sociálnej územnej súdržnosti a práve tento jeden prvok spadá do oblasti sociálnej súdržnosti. Je niekoľko možností lepšieho riadenia, autonómnejšieho riadenia sociálneho fondu, ale nemyslím si, že by bolo vhodné oddeliť tento fond od celkového konceptu súdržnosti. Tento fond môžeme modernizovať, môžeme navrhnúť nejaké nové inovatívne riešenie jeho využívania, ako napríklad možnosť finančného inžinierstva. Už sme zaznamenali skúsenosti e, v tomto smere a sú ešte stále možnosti spolupracovať s Európskou investičnou bankou a poučiť sa z ich skúseností. Myslím si, že programy, ktoré boli spustené za posledné roky, ako napríklad programy Jospera Jessica, poskytujú skúsenosti v tom zmysle, ako je možné zjednotiť eh, rôzne druhy financovania. Spomínam to preto, že často dochádza k tomu, že eh, príliš jednoznačne oddeluje metrové hospodárstvo a tie odvetvia hospodárstva, ktoré sú financované z prerozdeľovania. Myslím si, že musíme si uvedomiť, že aj keď niektoré druhy činnosti v niektorých oblastiach hospodárstva sa musia financovať z verejných zdrojov, je stále potrebné zabezpečiť prepojenie a je potrebné zabezpečiť, aby tí, ktorí sú do, dočasne financovaní z verejného financovania, by sa mohli dostať späť na úroveň hlavného trhového hospodárstva. Ďakujem. Komisár priznám, že braku... Pán nominovaný komisár, Ehm, ešte stále sa musím priznať, že vás nevnímam ako vizionára a ešte stále si nesom istá, ako sa rozhodneme. Vieme, že eh, keď eh, vás podporím, nebudete vedieť od prvého dňa, ako máte postupovať, pretože e, možnosti finančného riadenia sú iba e, jedným maličkým e, nástrojom, nie sú riešením. Dúfam, že nebudete za to, aby sa vyčlenil sociálny fond z politiky súdržnosti. Sú nástroje na podporu pracovného trhu, na podporu malej skupiny ľudí, ktorí chcú zvýšiť svoju životnú úroveň. Netýka sa to však veľkej skupiny, ktorá by mala nejaký úžitok z takéhoto rozhodnutia. Ako chcete zmeniť takýto trend? Sure think... Nie som si istý, či som celkom dobre pochopil vašu otázku. Myslím si, že je jasné, že 9 alebo 10 miliónov ľudí, ktorí e, každý rok získavajú podporu zo sociálneho fondu, to svedčí o tom, že tento nástroj je dôležitý a nevyhnutný. Hovoril som o tom, ako môžeme modernizovať tento nástroj. Isté, že um, v úvode sa nová komisia bude musieť venovať predovšetkým stratégii EÚ 2020. Eh, Isté, že otázky zamestnanosti a nástroje tohto portfólia budú musieť byť tiež zakomponované do týchto prvých eh, krokov. Ďakujem ter- teraz v mene socialistov a demokratov pani Jutta Steinbrück. Vážený, Vážený Vážny pán Andor, vo svojom písomnom vyhlásení hovoríte, že jedným z najdôležitejších problémov je vyrovnať sa s finančnou hospodárskou krízou. Aké konkrétne opatrenia e, si myslíte, že členské štáty by mali prijať, aby sa vysporiadali so svojimi nevhodným výsledkom v oblasti svojich rozpočtov, ako môžu predísť stratám zame, zamestnanosti, ako podporiť e, firmy, ale aj zamestnancov. V niektorých členských štátoch došlo k tomu, že sú e, znižované dôchodky v dôsledku krízy. Čo by ste robili e, na to, aby sme predišli takémuto trendu? E, skúsenosti niektorých členských štátov sú rozličné z hľadiska dopadu krízy na ich fiškálnu situáciu, taktiež na oblasť sociálneho zabezpečenia a dôchodkov. Ja osobne by som považovala za dôležité pozrieť sa na to, ako by som spolupracovala s mojimi kolegami Rejnom a Tajaným. pokiaľ ide o ukončenie e, štátnej pomoci. Nie je to e, isté, že iba moja osobná výzva, ako ja by som osobne vyriešil tento problém v tomto období bezprostredne po kríze. Je to otázka, ktorá sa týka celého kolégia. Musíme spolupracovať na jej riešení. Nie je to ani portfólio, ktoré by sa týkalo priamo mňa a primárne môjho odvetvia. Je to predovšetkým portfólio pána Réna. Eh, je to otázka lepšieho fungovania makroekonomických eh, politík eh, a zmierňovania rozpočtového deficitu niektorých krajín. Podľa mňa je potrebné veľmi pozorne vyhodnotiť tento postup. Myslím si, že nie je dôvod eh, na to, aby sme sa unáhlili v našich rozhodnutiach. Myslím si, že všetky podporné opatrenia, ktoré boli zavedené za posledné dva roky na to, aby sme predišli pádu hospodárstva a zabránili nárastu nezamestnanosti, je potrebné sťahovať tieto opatrenia veľmi pomaly a postupne a vlády členských štátov musia mať dostatok času a dostatok pomoci a poradenstva. V takýchto krokoch e, musíme im poskytovať e, všetku možnú podporu a musia mať predovšetkým na pamäti oblasti zamestnanosti. Dôchodkový systém v niektorých krajinách, nie vo všetkých, ale v niektorých predsa len e, je to naozaj tak, že nominálna hodnota dôchodku mm, sa znížila v dôsledku hospodárskej krízy a reakcie na túto krízu. Mm, ďakujem, pán komisár. Možno, že sa budete môcť ešte k tejto téme vrátiť. Pani Steinbrück. Um, E, v predchádzajúcom e, funkčnom období, aby som sa ešte vyjadrila k téme dôchodkov, nedošlo k dohode o e, možnosti prenosu nároku na dôchodok. Chcete sa venovať tejto téme opäť? Uh, definitely. The... No, celkom iste. The, uh, possibility of, uh... Možnosť presunu nároku na dôchodok je nepochybne otázkou, ktorá e, súvisí s viacerými základnými otázkami fungovania spoločnosti a pracovného trhu. E, mobilita je jedným z týchto aspektov a ďalším aspektom je starnutie obyvateľstva. Teda komisia vypracuje zelenú knihu o dôchodkoch v najbližšej budúcnosti a to bude východisko riešenia tohoto problému a stanovíme tiež presne harmonogram na riešenie tohto problému. Máme v pláne venovať sa otázke aktívneho starnutia. Teda aj toto je jedna možnosť, ako riešiť tento problém. Celkom iste však otázka možnosti prenosu nároku na dôchodok bude na našom programe. Ďakujem pekne teraz za zelených pani Emily Turinen. Ďakujem pekne. Vzhľadom na vašu relatívne neobsažnú odpoveď e, na otázku nezamestnanosti mladých by som sa rada vrátila k tejto problematike, pretože podľa mňa je to jedna z najväčších víziev, ktoré teraz čeli Európska únia a ak e, nebudeme schopní vyriešiť tento problém, e, tak prídeme o jednu celú generáciu. Vzhľadom na to, že politika pracovného trhu do veľkej miery je predmetom rozhodnutí na národnej úrovni, aké konkrétne kroky máte v pláne prijať na to, aby sa vyriešil tento problém a aby sa koordinoval na európskej úrovni. Aké politické a finančné opatrenia chcete zaviesť e, vo svojej novej funkcii? Politické opatrenia musia byť e, predložené národnými vládami, pretože treba zohľadniť e, rôzne skúsenosti. Ja si myslím, že nezamestnanosť mladých, áno, je veľmi závažným problémom, nie vo všetkých, ale vo väčšine krajín. Musíme pomôcť eh, v časoch, keď eh, kríza sa najviac dotýka mladých, treba mm, mať nové údaje aj odporúčania na základe tých krajín, ktoré si vedú lepšie. Taktiež to úzko súvisí so vzdelávaním. Možno, že je nedostatok vzdelávacích a školiacich možností v niektorých krajinách. No a tieto krajiny musia pochopiť, že hrozia krátkodobé sociálne problémy, ale aj dlhodobé štruktúrálne ťažkosti. A my sme jednoznačne za e, to, aby im bola poskytnutá finančná podpora. Doplňujúca otázka pani poslankyne. Ja možno, že nevidím úplne jasne vašu víziu. My by sme ako výbor pre zamestnanosť E, očakávali istú kreativitu, aby sme sa dostali z tejto novej situácie. Máme nástroje a treba ich využiť, takže prosím nejaké konkrétne nápady z vašej strany. E, boli by ste pripravení vytvoriť špeciálnu task force pre mladých a taktiež vyčleniť e, prostriedky pre mladých a chcete zabezpečiť nielen viac pracovných miest, ale kvalitnejšie pracovné miesta pre mladých. Takže konkrétne kroky očakávam pán Andor. Nad všetkými týmito návrhmi som ochotný sa zamyslieť. Myslím, že je to taktiež jednou e, z úloh jednotlivých útvarov predkladať návrhy, ale mňa taktiež teší prebiehajúci dialog s parlamentom že sme schopní vypracovať program. Ja myslím, že sa o tom bude ešte diskutovať aj s ostatnými komisármi, ale tie možnosti, ktoré ste uviedli, napríklad Task Force pre mladých, vyčlenenie prostriedkov, to je určite zaujímavé. Ďakujem pekne. Za vami vpravo pán komisár, náš podpredseda, pán Tomás Mána za skupinu EPP. Ďakujem pekne, pani predsednička. 1. Eh, mája 2011, to je čoskoro, tak sa vlastne eh, eh, končí jedno dôležité obdobie týkajúce sa možnosti dobrovoľného rozhodovania zamestnancov. Na jednej strane, zamestnávateľov na jednej strane máme členské štáty, ktoré skutočne akceptujú vykonanú prácu EÚ, ale v nových členských štátoch existuje veľa výnimiek, čo znamená hermetické, hermetické uzavretie e, pracovných trhov. 2011 končí e, tento stav No a e, to je cirka o jeden rok a e, nie je to vôbec komunikované. E, jednoducho mnohé členské štáty si to ani neuvedomujú. Čo chcete u, konkrétne urobiť preto, aby sme neboli vystavení šoku, keď dôjde k tomu dátumu? Ako zabrániť odlivu mozgov z tých štátov, ktoré majú vlastne nízku životnú úroveň? Ďakujem. Uh, I always had the view and uh vždy som si myslel, a hlavne keď sme pristupovali k EÚ, že za treba e, pozrieť na jednotlivé prieskumy. No a ten strach e, zvyšenej mobility v rozšírenej EÚ vždy e, bol prehnaný a nie je tak veľa ľudí, ktorí prechádzajú z jednej do druhej krajiny za lepšie plateným pracovným miestom. Takže bolo to jednoducho prehnané. Ja myslím, že v nadchádzajúcich rokoch sa musíme pozrieť na ukončenie dočasných e, opatrení s niektorými krajinami a um, dúfam, že čoskoro bude e, zrealizovaná sloboda pohybu pracovníkov a ak vzniknú nejak, vznikne nejaké napätie, tak sa treba pozrieť na e, e, fakty, ale fakty zatiaľ sú také, že všetko funguje podľa očakávaní a krajiny, kde prichádzajú pracovníci z nových členských krajín, e, že jednoducho predstavujú naozaj výhodu pre tieto krajiny. E, vaša odpoveď bola trošku vágná. Nemohli by ste to skonkretizovať. E, viete, ten prvok, ktorý vlastne obmedzoval prístup na pracovný trh členského štátu, ale vlastne to poviedlo k člennej práci. A my vieme, že to je na škodu ekonomike. Napríklad znižuje príjem príjmy do štátnej kasy. Komisár Špidla e, e, vlastne mm, apeloval na to, aby sa trošku e, zmiernili, zmiernili tá prísnosť kontrol napríklad na staveniskách, ale musíme si uvedomiť, ako chcete vlastne žalovať členské štáty, ktoré vlastne budú uplatňovať v praxi také nástroje, ktoré zabránia zneužívaniu tohto systému. Ďakujem. I'm not sure fully, uh... Nie som si istý, či som úplne pochopil túto otázku pri prekladu. Ja eh, si myslím, že naozaj kvôli mobilite sa musíme pozrieť na zabezpečenie sociálneho zabezpečenia, ako je poskytované tým mobilným pracovníkom. A Ehm, ja by som chcel mať aj e, sociálne dopady k dispozícii, aby som vedel, ako tieto nové iniciatívy majú dopad. Teraz za socialistov pani Jakonsári. Ďakujem pekne. My všetci vieme, že počas e, pracovného života sa e, výrazne zmenili podmienky za posledných 10 rokov a to e, spôsobilo neistotu a chudobu aj tých, ktorí pracujú. Preto sa pýtam, pán Andor, či by ste nám mohli uviesť konkrétne opatrenia na boj proti prekerným pracovným miestam a chudobe pracujúcich, aké sú ďalšie ďalšie kro- kroky na, v rámci stratégie flexi istoty v EÚ. Chudobní pracujúci to nie nutne ide ruka v ruke s flexi istotou. Máme e, totižto segmentované pracovné trhy, v jednotlivých členských krajinách máme e, veľa pracujúcich, e, ktorí e, majú neisté pracovné miesta bez nedostatočných práv. Takže musíme sa pozrieť na možnosť zníženia takýchto prekerných pracovných miest, ale je tu aj pozitívna stránka, ale vo všeobecnosti platí, že e, ľudia e, trpia kvôli neistote a musí to byť predmetom našej pozornosti a pokračujúceho dialogu s členskými krajinami. Pán Oliren, aj vy ste povedali, že eh, treba mať inteligentný zelený rast. Eh, je sú to veľmi často používané pojmy. Teraz mohli by ste vysvetliť, čo za tým eh, rozumiete? Takže ten, ten, ten Áno, počul som vás, len mikrofón sa mi nedal pustiť. Takže e, zelený inteligentný rast e, ide o to pozrieť sa na štrukturálne zmeny, ktoré zo sebou prinášajú klimatické zmeny a to pozitívne. A teda um, mať aj pozitívne vízie, nevidieť to iba ako e, záťaž ale ako príležitosť vyvíjať e, zelené pracovné miesta. Potom je tu energetický sektor a stavebníctvo alebo ťažký priemysel. E, tých sa to bezprostredne dotýka. Je jasné, že prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo si vyžiada mm, zredukovanie tých činností, ktoré vylučujú najviac emisí CO2 a zaťažujú nadmerne životné prostredie. Potrebujeme sa nad tým zamyslieť aj e, prostredníctvom e, školení a zacieliť to na pracujúcich. Teraz za GUE pán L. Jarik. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vidíme opäť nárast ziskov e, spoločnosti a bank na burze a e, zároveň e, sa oznamujú ďalšie prepušťania a zvýšenie nezamestnanosti. Preto sa pýtam, či by ste súhlasili a s tým, aby sme spolu vypracovali smernicu, ktorá by dala viac právomoci riadiacim výborom spoločnosti na boj proti nezamestnanosti, pokiaľ podnik je ziskový. A teda e, či si myslíte, že by sme namiesto smernice o pracovnom čase mali mať smernicu na zníženie pracovného času a teda takýmto spôsobom podporiť vytváranie nových pracovných miest? No už musíme byť veľmi opatrní pri používaní pojmu smernice, keď ide o nové iniciatívy. Ide o to rozširovať aj osvedčené postupy. Ak sa pod niektorým podnikom opäť darí, čo by nasvedčovalo, že kríza sa končí, tak potom je to dobrá správa treba uplatňovať e, všetky naše princípy a snažiť sa oživiť hospodárstvo, ale zároveň vytvárať pracovné miesta. E, najväčšou, e, najdôležitejšie, pardon, najväčšou hrozbou je nezamestnanosť. pretože aj podniky, ktorým sa opäť darí, tak eh, chvíľu tak niekedy eh, je to iba vďaka zvýšenej produktivite a neznamená to, že budú eh, zamestnaní ďalší pracovníci. Pán komisár, presne to kritizujem. Teda, že kríza nie je prínosná pre všetkých. Niektorí opäť majú veľké zisky, ale ďalší sú prepúšťaní. Takže ja sa pýtam presne, aké ustanovenia bude mať e, výbor Európskej skupiny na boj proti prepušťaniu a zníženiu pracovného času. Uh, ja myslím, že skúsenosť tohto výboru pomohla pri prekonávaní krízy Bol to jeden z nástrojov, ktorý e, umožnil prispôsobiť sa kríze a musíme to naďalej podporovať. A to je asi to najlepšie, čo komisia môže v tejto oblasti spraviť. Ďakujem pekne teraz za ECR skupinu pán Lajoš Bokros. Köszönöm szépen, itt vagyok. Ďakujem, tu som. Nominovaný komisár si je plne vedomý toho, že v mnohých členských štátoch EÚ v štátnej e, správe e, je e, úzka väzba na sociálne služby, ak sa na, zamyslíme nad politikou zamestnanosti a sociálnou politikou, e, e, nájdeme tam veľa E, e, rozporov. A je to paradoxné, pretože mali by sa navzájom doplňať. Sociálna politika by e, mala mať dosah na dodržanie pracovných miest, dokonca aj na vytváranie nových pracovných miest. Ale zdá sa, že často to funguje právo naopak. Aký je váš názor na to, že tieto veci sú často E, pomiešané a zdá sa, že nie sú e, jednoznačne e, využívané jednotlivé nástroje. Zdá sa, že novo, nové pracovné miesta vznikajú len vtedy, keď akoby sociálna politika oslabí a, a nie posilní trh práce. Ja si myslím, že to, na čo ste poukázali, funguje ako dobrá E, kombinácia idú ruka v ruke. E, mám na mysli e, harmóniu, súlad medzi sociálnou politikou a politikou zamestnanosti. Pravdou však je aj to, že nájdeme príklady, kedy určité predpisy politiky zamestnanosti nie sú v súlade s určitými sociálnymi očakávaniami. A výsledkom toho je, že veci škrípu na trhu e, e, práce. A teda cíti to na mikroúrovni, nie na makroekonomickej úrovni. sociálny systém, ktorý má e, veľmi bohaté e, nástroje sociálneho zabezpečenia, e, môže byť dokonca aj na prospech trhu práce. Skutočne sú štáty, kde to funguje veľmi úspešne, kde mzdové náklady nie sú náklady vnímané negatívne ale e, vnímajú sa prínosy týchto e, zamestnancov. No a e, e, s našou snahou je zabezpečiť zamestnanosť vyššej kvality. Podľa nás tieto pravidla jednotlivých politík by nemahli súťažiť, ale skutočne náklady, mzdové náklady by mali byť vnímané ako investícia do ľudského kapitálu, ako tvorba pridanej hodnoty. Áno, ja, som, e, ja môžem súhlasiť s nominovaným komisárom do tej miery, ak hovoríme o kvalite práce. E, určite kvalita práce je aspoň tak dôležitá ako náklady na prácu. Existuje veľa príkladov v Európe investovania do kvality práce, kvality pracovných miest. Je to veľmi dôležité z hľadiska rozvoja trhu práce, ale e, politika vzdelávania nie je totožná so sociálnou politikou. Keď sa zamyslíte nad nekvalifikovanými e, pracovníkmi, e, tých sa najviac dotkla zmena na pracovnom trhu súvisiaca s presunom pracovných miest, povedzme, do Číny. E, mali by sme skutočne vychádzať z nástrojov systému vzdelávania, sociálneho systému. Musíme si uvedomiť, že celosvetový hospodársky e, rast sa odvíja od rastu v Číne, v Indii. Vy ste e, hovorili o nekvalifikovaných pracovníkov, ktorí trpia tým, že sú presované pracovné miesta do Indie a iných e, miest a že snáď by boli dobre určité zásahy, ktoré by tomu zabránili. E, domnievam sa, že treba vytvárať príležitosti pre nekvalifikovaných ľudí, zamerať sa na ich e, zaškoľovanie e, a celkovo sa zaoberať otázkou reštrukturalizácie trhu práce. Ďakujem teraz za ALDE, pán Jean-Luc Benamias. Ďakujem pekne, vážený pán komisár. V tom, čo ste povedali, som počul, že sa chcete venovať sociálnym a verejným službám. To je dobre, pretože komisia musí zmeniť svoj prístup, pretože doteraz pretrvávajú pochybnosti a obavy. Najskôr sociálne služby všeobecného záujmu, všeob... teda takéto služby. Očakávame rýchle odpovede, e, najskôr dokument e, o takýchto službách z pera komisie a potom prijatie smernice o štatúte takýchto európskych služieb e, a potom sociálne služby. Ako chcete pomôcť sociálnemu hospodárstvu, posilniť ho? a sociálne hospodárstvo. To sú všetky obchodné sektory, ktoré nie sú lukratívne vo všeobecnom záujme chcete, aby komisia obnovila legislatívny proces, čo sa týka doplnkových e, spoločno, po, poisťovní a štát, taktiež štatút Európskej, Európskeho podniku? Two sectors have been mentioned, the social... Uh... Spomínali ste dva sektory, e, sociál, sociálne podniky a sociálne služby. Často sa to e, zamienia a nemalo by sa to zamieniať. Sociálne služby ich úlohou e, podľa komisie je vytvoriť rámec s vysokou kvalitou. Musíme si však uvedomiť rozmanitosť členských štátov a e, tá rozmanitosť súvisí aj s rozdielnou e, e, stupňom ekonomického rozvoja toho či oného štátu. Je dôležité vytvoriť vysokokvalitný rámec, ktorý zabezpečí prístup, prístup sprístupnenie a s tým súvisiace uh, okolnosti. Čo sa týka sociálnych podnikov, e, často sa hovorí o tzv. sociálnej ekonomike. Podľa môjho názoru by sme mali tieto mechanizmy podporovať. E, z časti e, ide o vytváranie pracovných miest, z časti ide o podporu sociálnych hodnot, ide o začlenovanie určitých mm, spoločenských skupín. Ďakujem. možno to nebolo dostatočne presné komisia a Európsky parlament. Pán Benamias hovorí pani predsednička, eh, hovorte pomolšie, pretože tlmočníci potom nestihajú. No asi tam bude problém. Dobre, pani predsednička, dobre. Pokúsim sa, je to pre mňa ťažké. Zopakujem to, myslím, že očakávame eh, od eh, ako viacerí poslanci túto smernicu o službách vo všeobecnom záujme aby sme vedeli presne, aké sú možnosti verejného a súkromného financovania. Viacerí kolegovia, ktorí tu už pôsobili, e, sa často venovali návrhom smernic alebo uznesení pán Sarka za ostatný e, kus práce bol odvedený, ale bohužiaľ k tomu ste sa vôbec nevyjadrili. Bolo to dostatočne presné, pani predsednička. Ďakujem. On this, uh, question I will have otázke e, sa e, vyjadrím e, tak, že si to žiada úzkú spoluprácu s komisárom pre vnútorný trh. Určite treba zosáhľadniť sociálny rozmer a, a vlastne pripomeniem to, čo som už povedal, sprístupnenie trhu, zabezpečenie vysokej kvality, ale podľa mňa to v zásade spadá do mm, mm, kompetencie komisára pre vnútorný trh. Teraz za EPP pani Pascal Gruny. Ďakujem pekne pani predsednička, vážený pán nominovaný komisár skúma komisia e, nové hrozby na pracovisku? Ak áno, aké zamýšľa konkrétne kroky? Konkrétne, čo sa týka e, postihovania svalov a pohybového ústrajenstva, e, dve tretiny chorôb na pracovisku sú práve takéto povahy je tu stratégia spoločenstva na roky 2007-2013 a bola to jedna z priorít. Ja sa pýtam, čo sa odtedy stalo, pretože teraz sme v polovici toho obdobia. Uh, hovorí sa o tom aj počas španielského predsedníctva, ale myslím si, že spoločenstvo by uh, sa malo tomu uh, obzvlášť venovať. Ako chcete odstrániť prípadné nedostatky na pracovisku? This is clearly my intention to... Áno, e, mám úmysly e, e, zrýchliť práce v tejto oblasti a predložiť novú legislatívu. Bez pochyby zaznamenáme nárast takých chorôb, ako ste uvádzali ja by som e, e, len tak chcel poznamenať, že aj ja trpím e, týmto zdravotným problémom. Ide skutočne o, o, o, problémo, o súvisiacich prácov v kancelárii, s súvisiace s využívaním informačných technológií. Ide o, o problémy s chrbticou, a to skutočne vyvoláva veľké náklady a e, je potrebné sa zaoberať e, e, sa touto otázkou a tým aj znižovať náklady s tým súvisiace. Pokiaľ sa nemýlim, tohto roku by sme mali pokročiť v jednom či dvoch okruhoch, ktoré sa s tým ktoré s tým úzko súvisia. A ak máme uspieť, potrebujeme aj podporu Európskeho parlamentu. Oh, merci, mais je n'entends pas... Ďakujem pekne. Nepočula som však eh, nič o konkrétnych opatreniach, ktoré chcete predložiť. Hovorili ste o chorobách, nákladoch, ale aké opatrenia navrhnete, pretože za týmito eh, ochoreniami sú prepušťania. Hovorí sa o eh, hospodárskom prepušťaní, ale je tu aj práca neschopnosť a bohužiaľ potom takíto zamestnanci sa nevedia znova zamestnať. Samozrejme sú tu školenia, rôzne podporné opatrenia, ale aj výskum, čo sa týka koncepcie e, pracoviska. Takže prosím konkrétne opatrenia a ako rýchle ich chcete implementovať. The original question was about the... Pôvodná otázka sa týkala zdravotných problémov ktoré súvisia s vykonávanou prácou. Hovorili sme e, vlastne o e, ochoreniach svalového systému chrbtice. Ale tu, to, čo ste doplnili, to už je skutočne oveľa komplexnejší záber. Ide o veľmi vážnu problematiku myslím si, že aj tu treba zohľadňovať rozmanitosť v ženských štátoch. Myslím si, že táto téma si zasluhuje pozornosť a vlastne tá agenta, ktorú chceme urychlene riešiť, sa týka e, tých chorôb, o ktorom sme hovorili aj v rámci tej prvej otázky. Ďakujem pekne za socialistov a demokratov pani Kinga Gönc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Eh, no, szívesen kérdeznék még... Ďakujem eh, za slovo. Ja mám otázku týkajúce sa zlepšenie situácie rómskej populácie. Taký bol môj pôvodný zámer, ale trošku to pozmením. Eh, v úvode ste spomínali, že potrebujeme mať horizontálnu smernicu upravujúcu Mm, politiku zamestnanosti. Makroekonomické mm, ukazovatele sa už zlepšujú. Zdá sa, že už sme vybrli z krízy, ale nevidíme to v rámci e, e, zamestnanosti. Aký konkrétny program by ste mohli uviezť do života? Napríklad z, e, v súvislosti s mikrokreditmi. To sme odsúhlasili v Európskom parlamente v decembri. Komu by to mohlo byť poskytnuto? Kto by mohol z toho mať osoch. A mikrofinanszírozás e, e, lényege, a fő ok, ami miatt e, fontos volt ezt napirendre tűzni. Čo sa týka mikrokreditov, a, a, a určite bolo dôležité sa touto otázkou zaoberať na európskej úrovni. A ja som veľmi rád, že už sme veľmi blízko a, d, riešeniu Musíme si uvedomiť, že finančný sektor v mnohých štátoch bol neschopný e, e, re- reagovať reagovať na e, nízku úroveň príjmov, na, na, zmenu, na zmeny na trhu práce. Súvisí to s regiónmi aj s osobami, ktoré sú znevýhodnení E, e, ľudia by mali mať možnosť e, založiť si malú firmu, začať podnikať a na to potrebujú úverové prostriedky. Zdá sa nám, že tá, tento nástroj mikrokredit mikroúverov, najmä v tých krajinách, kde také niečo vôbec nepoznajú, je veľmi dôležité a dokonca aj v tých štátoch, kde je to známy mechanizmus, jeho posilnenie môže byť veľmi prínosné. E, ďakujem pekne. E, e, pokračuje pani Gönc. Myslím, že už sme sa dopracovali do posledných fáz rokovaní s komisiou a radou. Ja som sa dotazovala, ktoré sociálne skupiny by mohli mať najväčší osoch e, z takýchto úverových nástrojov. E, veď dnes sme už dosť hovorili o problémoch rómskej populácie, handicapovanej populácie a práve takéto, takéto úverové nástroje by mohli byť veľmi užitočné. boli prijaté nejaké ďalšie nástroje, ktoré sa javia byť veľmi osožné v boji proti kríze. Vrátim sa ešte k otázke mikroúverov nechcem teraz tak z hlavy konštatovať, kde to e, e, e, najlepšie fungovalo doposiaľ. Viem, že to funguje vo Francúzsko, Španielsko. Viem jeden štát, kde takýto, takéto nástroje doposiaľ vôbec neexistovali, nie sú skúsenosti a tou krajinou je Maďarsko. Iste tí, ktorí sa ocitnú v situácii nedostatku peňazí, tak sú vystavení úžerníkom. E, toto treba riešiť. Sú príjmané iniciatívy e, v tomto duchu ale myslím si, že e, e, ešte predtým, než sa e, spustila kríza, urobili sme už určité kroky, zásadné kroky smerom k poskytovaniu takýchto úvorových prostriedkov a samozrejme teraz po kríze je nevyhnutné, aby sme našli nejaké riešenie. Ďakujem pekne David Kaza za EPP. Thank you, President. Ďakujem pekne, pani predsednička. E, ja by som e, rád povedal, že domnievam sa, že otázky, o ktorých sa tu hovorilo, na ktoré odpovedal pán nominovaný komisár, sú veľmi dôležité. A počuli sme na nej len veľmi všeobecné odpovede, napríklad e, v otázkach nezamestnanosti mladí, respektíve možnosti zamestnania sa mladých. Nemáme žiadnu konkrétnu víziu ďalej pokiaľ ide o pristahovalectvo, nelegálne pristahovalectvo. Ani v tomto nemáme e, žiadne konkrétne návrhy. Obávam sa, že nemáte vôbec predstavu o tom, aká závažná je situácia na juhu Európy. Ja sa sa všom opýtať na otázku chudoby, najmä pokiaľ ide o chudobu detí čo presne chcete urobiť e, na riešenie tohto problému. Tento problém je skutočne veľmi závažný. 17 občanov Európy žije pod úrovňou chudoby. Čo presne chcete urobiť e, na to, aby ste okamžite vyriešili tento závažný problém? Ďakujem. A probléma valóban nagyon súlyos. A gyermekszegénységről e, beszélek most je to celkom závažný problém, eh, problém chudoby detí. Eh, ak si niekto myslí, že dokážeme jedným gestom vyriešiť tento problém, eh, tak je to nereálny postup. Komisia sa doposiaľ snaží poskytovať pomoc členským štátom pri riešení týchto palčivých sociálnych problémov. Isté, že v časoch krízy je o mnoho ťažšie dosiahnuť vyriešenie týchto problémov, pretože je veľmi ťažké eh, príjmať ľudí k tomu, aby rozmýšľali sociálne a aby si uvedomili, že v časoch krízy, už sme tu práve pred chvíľkou hovorili o otázke mikropožičiek, a to je jedna eh, z možností, ako môžeme inovatívne napríklad vyriešiť tento problém aj vzhľadom na dopady krízy. Komisia by mala pomáhať členským štátom, aby eh, navrhovali nové možnosti, aby mali možno čerpať prostriedky z napríklad z Európskeho sociálneho fondu a komisia sa musí uistiť, aby sa prostriedky zo sociálneho fondu čerpali v súlade s pravidlami. E, ja mám e, naozaj veľmi presnú predstavu o tom, e, čo sa mi nepodarí dosiahnuť počas môjho pôsobenia vo funkcii. Nože, prepáčte, hovorí pán Kaza, možno moja otázka nebola dostatočne jasná. Ja by som rád od vás počul, ako chcete eh, vyriešiť, eh, alebo čo chcete konkrétne navrhnúť, ak budete potvrdení vo svojej funkcii, aké opatrenia chcete navrhnúť, aby sa vyriešila otázka chudoby. Mm, Myslela som si, že v otázkach mikropožitiek nám poviete, z čoho sa bude financovať tento nástroj mikropožičiek napríklad, eh, to ste neuviedli vo svojej odpovedi. Chudoba je skutočným problémom. Nemá význam hovoriť o nej zdlhavo, Potrebujeme konkrétne kroky. Vy ako komisár, aké konkrétne kroky chcete navrhnúť, aby sme dosiahli úroveň, ktorú sme mali dosiahnuť do roku 2010 a žiaľ sme ju nedosiahli napríklad v oblasti stratégie začlenenia. Taká bola stratégia pre rok 2010. Aký máte názor na návrhy, ktoré boli predložené a aké nové návrhy chcete predložiť ako nový komisár? Áno, máte úplnú pravdu. Neviem, či som schopný adekvátne odpovedať na vašu otázku v priebehu času, ktorý mám k dispozícii. Je pravda, že je potrebné riešiť príčiny chudoby. Musíme presne zadefinovať, aké sú príčiny chudoby a potom ich riešiť. Hovoríme tu o bezpečnosti príjmu, ďalej hovoríme o podporných opatreniach, a o rozšírení pôsobenia týchto podporných opatrení z dlhodobého hľadiska sa musíme pozrieť na príčiny toho, prečo niektoré skupiny obyvateľstva sú vyňaté, prečo sú znevýhodnené a musíme sa pozrieť na to, ako by sme mohli pomôcť, ako by sme ich mohli integrovať viac do spoločnosti, zlepšiť ich zdravie a životné podmienky. Teda musíme sa pozrieť na to, čo spôsobuje mm, tieto problémy, prečo sú ľudia eh, vyčlenovaní v spoločnosti a ako by sme to mohli vyriešiť. Tento Problém je však veľmi komplikovaný. Každý bude musieť prispieť svojou troškou k dielu a ako som povedal aj v oblasti vzdelávania a zdravotníctva musíme presne zadefinovať mm, politické návrhy, ktoré bude potrebné presadiť. Dúfam, že aj na národnej úrovni budeme mať podporu. Teraz za EPP pani Morin Chartier. Ďakujem, vážený pán nominovaný komisár. Vy ste aj výskumník a vaše odpovede sú väčšinou povrchné, ale my ako zvolení zástupcovia európskymi občanmi, e, tak ako oni očakávame účinné politiky pre zamestnanosť. Takže E, štyri otázky práve o zamestnanosti, aby sme vedeli, čo nám navrhnete. V prvom rade, pani Mora, pripomeniem, že jedna otázka Všetko sa týka však zamestnanosti, pani predsednička. Poznám pravidlo, ako e, bojovať e, proti nekvalifikovaným absolventom ako eh, urýchliť adaptáciu pracovníkov, ako využiť eh, efektívnejšie eh, Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii a taktiež ako začleniť 15 miliónov handicapovaných do pracovného života. a négy téma e, négy eltérő e, megközelítés. V skutočnosti tu ide o štyri rôzne oblasti, ktoré boli pomenované v tejto otázke. A je potrebné e, pozrieť sa na nich z rôznych uhlov pohľadu. Myslím si, že toto nie je začiatok e, činnosti. Našou úlohou nie je poskytnúť e, iba lepšie vzdelávanie e, a zlepšiť zručnosti. Bolo to súčasťou Lisabonského programu. Musíme presne zadefinovať problémy. Máme k dispozícii nástroje na podporu politiky na národnej úrovni, ak programy na zlepšenie odbornej prípravy a zvýšenie zručnosti budú predložené. Isté, že to, táto moja odpoveď je veľmi všeobecná, ale konkrétne podrobnosti sú obsiahnuté v programoch na národnej úrovni. Fond na prispôsobenie sa globalizácii bol tiež spomenutý, avšak e, mm, ten sa týka niečoho úplne iného. Ten má za úlohu riešiť dopady e, veľkých presunov e, výroby z Európy do iných častí sveta. Je potrebné priamo namieriť túto pomoc konkrétne postihnutým ľuďom, investovať do preškolovania, do vytvárania nových pracovných miest a do podpory a pracovných inštitúcií na pracovnom trhu v tej ktorej krajine, ktorá bola postihnutá. Euh, euh, Vážený pán eh, nominovaný komisár, nedostali sme sa k jadru problému. Máme skutočný problém, treba eh, prispôsobiť politiky, aby pracovníci mohli si zachovať svoje pracovné miesta prostredníctvom adaptácie. Takže potrebujeme jedno, rôzne nástroje, ale my musíme sa aj politicky vyvinúť, akým smerom na to, aby si títo pracovníci e, zachovali pracovné miesta, e, ľahšie sa ich opäť začlení do pracovného systému, ako ich e, udržať na tých pracovných miestach, ktoré už majú, teda tým, že sa budú schopní prispôsobiť novým požiadavkám. Eh, Moja odpoveď sa ma môže zdať eh, príliš všeobecná, ale ja si myslím, že tu musíme hovoriť o flexibezpečnosti, o využití eh, tejto stratégie len, len na zachovanie pracovných miest, tých, ktorí máme, ale zachovanie úrovne zamestnanosti na dostatočnej úrovni. Môžem len zopakovať to, ak dôležité je vzdelávanie a rozširovanie zručností. Ďalej e, e, máme konkrétne záväzky v oblasti sociálneho dialógu. E, ten je dôležitý na to, aby sme boli schopní prispôsobiť sa flexibilne novým výzvam, ktoré súvisia s pracovným trhom, ale aj s globálnym hospodárstvom. Merci pour le... Ďakujem pekne za socialistov a demokratov. Posledná otázka za náš výbor. Pán Hughes. You, Ďakujem pekne, pani predsednička, vážny pán nominovaný komisár. Bezpečnosť práce a zdravie na pracovisku je dôležitou súčasťou vašho portfólia. Za posledné roky bolo zanedbávané. Ja by som sa vrátil k otázkam ochorení svalového a kostného aparátu. V tejto súvislosti sa využíva využívajú rôzne metódy liečenia týchto ochorení. Už bol predložené aj pozmeňovací návrhy k smernici. Aké ďalšie melo, metódy by ste chceli zaviesť, aby ste zvýšili úroveň ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci? E, mnohé pracovné miesta obsahujú prácu zahrňajú prácu s nanočasticami ale je aj mnoho ďalších e, pracovisk, ktoré sú, môžu byť nebezpečné. Napríklad tá práca s bežnou poštačovou myšou, už aj to je nebezpečné, e, ak je to príliš dlhé. Teda aké konkrétne opatrenia chcete navrhnúť na zlepšenie situácie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci? Nový akčný program musí e, zohľadniť problémy, ktoré boli obsenuté v tejto otázke a vystavenie sa rizikovým e, látkam. Aj toto je dôležitý faktor, avšak v tejto oblasti máme problém aj zohľadňovať vedecké dôkazy o tej ktorej oblasti. Teda ešte stále je mnoho otáznikov, ako napríklad e, tabak. Vedecké, vedecké poznatky sú veľmi jasné a je možné vyvodiť e, jednoznačné dôsledky v iných oblastiach je ešte potrebné skúmať eh, dôsledky ako napríklad vplyv elektromagnetického žiarenia. A je ešte ťažšie v tejto oblasti zadefinovať eh, konkrétne rizikové látky. Ja si myslím, že v týchto prípadoch eh, dôkazy nie sú dostatočne jasné a je potrebné čo najskôr to zahrnúť do legislatívy. Ďakujem. Ďakujem pekne. Dobre, že zamýšľate mať akčný program s obsahom, ale e, myslím, že potom e, už realizácia bude trochu ťažšia. Ako chcete vy e, zabezpečiť, aby bol takýto akčný program s obsahom možný. Aj mojou osobnou angažovanosťou sa o to chcem e, e, zasadiť. Máme legislatívu o pracovnom čase a súvisí to aj s eventuálnymi e, príčinami e, ochorení. Takže nejde iba o individuálny prístup, ale je to aj um, spojené s právnymi výzvami. Um, bolo tu už niekoľko porušení, takže um, určite sa budeme tomu venovať um, ako um, mimoriadne naliehavej priorite. Ďakujem pekne teraz tri otázky, ktoré položia zástupkyne výboru pre ženské záležitosti, najskôr za EPP, pani Livia Jaroka. Nož, e, vitajte, novin, e, nominovaný, vážny pán novinovaný komisár. Po anglicky budem pokračovať. E, vy ste hovorili často o najzraniteľnejších skupinách EÚ, tí, ktorí majú viacnásobný postih a e, ktorých najviac postihuje nezamestnanosť. Pre nás e, v našom výbore je to mimoriadne dôležitý odkaz a chceli by sme na tom s vami naďalej spolupracovať, pretože aj tu je dôležitá rodová rovnosť, ale ďalšia téma, ktorá je súčasťou vášho portfólia, sociálne zabezpečenie, tí, ktorí poberajú podporu v nezamestnanosti. Napríklad eh, jeden z vašich eh, kolegov, eh, slovenský novina, nominovaný komisár pán Ševčovič v roku 2005 povedal, že Rómovia, ktorí patria k tým zraniteľným skupinám, iba zneužívajú slovenský sociálny systém zabezpečenia, pretože e, tu je naozaj obrovský kontrast medzi vašim prístupom a komentárom pána Ševčoviča. Takže prosím, vyjadrite sa e, k názoru slovenského kolegu, kolegu k tejto skupine. Rómovia podľa mňa sú jasne znevýhodnenou skupinou a e, je to problém hlavne v piatich členských krajinách, kde je nielen diskriminácia a predsudky, ale aj nedostatočný prístup k pracovným si, e, miestam zdravotnej starostlivosti, bývaniu a ďalšie vážne problémy týkajúce sa e, napríklad aj vzdelávania. A Dôsledkom týchto komplexných problémov a vylúčenia je práve e, náhľad na e, rómske obyvateľstvo. Ten názor, ktoré ste citovali, nie je môj. Budem o tom e, diskutovať s mojim kolegom zo Slovenska. Takže potrebujeme sa naozaj podrobne nad touto otázkou zamyslieť, keď budeme pripravať nový strategický prístup pre Rómov na úrovni EÚ. Ja som o tomto hovoril už s pani Redingovou, ale aj s ďalšími e, možnými budúcimi kolegami z oblasti vzdelávania a zdravotnej starostlivosti. E, v snahe zosúladiť e, e, jednotlivé e, komplexné opatrenia. Ďakujem, ak dovolíte. Doplním to. Ja som jediná Rómka v tomto Európskom parlamente, aj keď by nás mohlo byť až 20. Pýtam sa pretože je to veľmi dôležité, teda ten odkaz Európskej komisie, čo sa týka e, začlenenia tých najznevýhodnejších. Chcem teda vedieť, či si viete predstaviť, že pán Ševčovič bude poprvé podpredsedom Európskej komisie a potom zodpovedný za medziinštitucionálne vzťahy a administratívu. S takýmito názormi Takže e, čo môžete vy spraviť? Ako môžete vy podporiť európsku stratégiu pre Rómov? A ako e, sa vysporiadate s takýmto typom názorov na komisii? Predtým, ako sa vyjadrím k e, nejakému inému kolegovi, e, najskôr by som rád e, diskutoval s ním. Teraz teda k tomu konkrétne nevystúpim. Ja myslím, že dôležité je potvrdiť, že z môjho hľadiska, z nášho hľadiska hovoríme nie len o zraniteľnej skupine, ale jednej z najzraniteľnejších v Európe, ktorej treba venovať e, mimoriadnú pozornosť na úrovni EÚ, ale aj e, národných štátov, zabezpečiť e, integráciu, sociálne začlenenie a spravíme určite viac ako v predchádzajúcich rokoch aj na úrovni Európskej únii. Ja vám chcem zablahoželať za to, čo ste odviedli v tejto oblasti v minulosti. Aj e, predchodca e, Kováč mal k tomu e, významnú správu. Takže už je tu kus práce, o ktorý sa môžeme oprieť prísť s novými iniciatívami a ja chcem opäť vzdať hold predchodcovi komisárovi Špidlovi, ktorý venoval tejto téme veľkú pozornosť. Ďakujem pekne teraz za socialistov a demokratov pani Estrela. Ďakujem pekne pani predsednička, vážený pán komisár. Ja som spravodajkyňou eh, pre revíziu smernice o ochrane tehotných pracovníčok, ktoré koja a taktiež eh, pre záležitosti eh, materskej dovolenky, niektoré krajiny majú aj otcovskú, ale nie je to ešte celoeurópske. Rozdelenie zodpovednosti medzi mužmi a ženami je jedným z cieľov, ktorý má e, umožniť dosiahnuť rovnosť medzi pohľaviami a lepšie sklbiť e, rodinu a prácu. Podporíte môj návrh čo sa týka e, požiadavky zakotvenia ocovskej e, dovolenky v smernici 9285. Mne sa tá myšlienka páči, má moju podporu a ja myslím, že je dôležité, aby otcovia e, ostali a naďalej sa zapájali do starostlivosti o deti. Ja sám som sa zapájal a viem, že e, veľmi často to je e, problematické, ale dá sa tomu pomôcť práve prostredníctvom otcovskej dovolenky. Nemusí to nutne byť e, povinné. Takže pred konečným rozhodnutím sa musíme pozrieť na to, čo už existuje v jednotlivých členských krajinách, aké sú uh, Mm, dobré príklady hodné následovania a pozrieť sa aj na to, ako e, to zapadá do sociálnych e, systémov zabezpečenia v jednotlivých krajinách, pretože opäť tu musíme zohľadniť subsidiaritu aj e, rešpektovať rôznorodosť. Ďakujem pekne. Takže Rozumiem, že vy ste za európsku legislatívu v oblasti otcovskej dovolenky. Takže súhlasíte buď s tým, aby to bolo zakotvené v smernici 9285, alebo komisia príjme iniciatívu v tejto oblasti. Ak áno, pýtam sa, kedy tak spraví. Ďakujem. Potreboval by som sa nad tým e, hlbšie zamyslieť, ale e, ja mm, som presvedčený, že to bude najlepší prístup v najlepšom čase, takže nechcel by som sa tu teraz zaviazať k nejakej lehote. Ďakujem pekne za Alde pani Ovír. Tänan, proua e, president. Lugube... Ďakujem, pani predsednička. Vážený pán nominovaný komisár, ja podporujem demokraciu a nemôžem zniesť to, že polovica eh, občanov je utlačená v horšej situácii ako tá druhá eh, skupina len kvôli tomu, že sú to eh, ženy. Za posledných 40 rokov Európska únia prijala naozaj e, kilometre a kilometre rozhodnutí usmernení smerníc e, s rôznou právnou váhou a všetky súviseli, súviseli s rovnosťou pohlavy. Ale ja súhlasím, e, rovnosť pohlavy je niečo, za čo treba bojovať, ale nech už rozhodneme o čomkoľvek, tak to potom musí byť aj de facto implementované. Preto sa pýtam, ak sa pozrieme na rozdiely v odmeňovaní mužov a žien, a ja nehovorím o poslednej štúdii z roku 2007, pretože z hospodárskeho hľadiska to bol dobrý rok, ale keď sa pozrieme ďalej do minulosti, tak vidíme, že vlastne ten rozdiel v odmeňovaní vo väčšine krajín e, sa len prehlbil. Takže sa pýtam, ako e, chcete zabezpečiť, aby členské krajiny rešpektovali tie rozhodnutia, ktoré sú prijaté. ja spravím všetko, čo bude v mojich silách na to, aby členské krajiny implementovali existujúcu legislatívu. Problém je skutočný, aj keď e, v niektorých aspektoch e, došlo k pokroku v porovnaní s minulosťou, hlavne keď sa pozrieme na otázku rozdielu v odmeňovaní zblízka. Áno, 17 až 18 percentný rozdiel v odmeňovaní nadalej pretrváva, e, to je taký priemer, ale čo sa týka účasti na pracovnom trhu, účasti žien, tak tu došlo k pokroku v Európe v prvých desiatich rokoch e, tohto storočia. Ten e, problém však pretrváva, s tým súhlasím. E, rozdiel v odmeňovaní je naďalej príliš veľký. Musíme sa pozrieť na skúsenosti hlavne severských štátov. Tam sú dosahované lepšie výsledky a ženy sú aj vo vedúcich pozíciách, takže e, ja chcem pomôcť e, ženám napríklad zmenou nariadenia o materskej dovolenke, ehm, že nám treba umožniť podnikať a taktiež vylepšiť pravidlá a legislatívu práve e, v oblasti možnosti podnikania pre ženy. Vo všeobecnosti musíme naďalej začleňovať e, aspekt e, rovnosti pohlavy do všetkých e, politik a legislatívnych aktov. Tenon, oleks täpsustav küsimus. Mu küsimuse Ďakujem. Ja mám jednu doplňujúcu otázku. Mojou otázkou som sledovala nasledovné rozdiely v platových podmienkach, ako by sa e, ešte e, rozširovali. Vy ste spomínali, 17-percentný rozdiel. V Estonsku ten rozdiel je 33 Pred piatimi rokmi to bolo len 22 No a aký e, bude ten rozdiel po doznení hospodárskej krízy? E, ako vidíte, Estonsko a určite aj iné členské štáty ako by vôbec e, nebrali v úvahy e, to, čo bolo, o čom bolo rozhodnuté v EÚ. Ja som predsedníčkou Združenia žien a neustále si kladieme otázky, čo robí alebo nerobí Európska komisia voči štátom, ktorí neustále porušujú pravidlá tých 33%, ktoré ste uviedli, to je skutočne najväčší percentuálny rozdiel, o akom som doposiaľ počul. E, určite e, musíme sa snažiť znižovať rozdiely e, či so zohľadením alebo bez ohľadenia krízy takéto výkyvy si zasluhujú pozornosť E, vieme, že sú obrovské rozdiely medzi členskými štátmi a preto pracujeme s priemernými hodnotami. Ja nepoznám konkrétny kontext Estónska, môžem vám len prislúbiť, že sa pozriem na to bližšie a budem sa snažiť zistiť, čo to zdôvodňuje, pretože u vás je to dvojnásobok toho tak či onak neblahého priemeru, E, si žiada riešenie. A ak to, e, ak e, to nejakým spôsobom súvisí s diskrimináciou, tak určite by tam do toho mala zasiahnuť Unia. Teraz výbor pre kultúru. Prvý vystúpi pán Papa Nikolau za skupinu EPP. Ďakujem. Vážený pán nominovaný komisár, ja sedím viac menej rovno pred vami. Hovorili sme o nezamestnanosti mladých ľudí, o chudobe na mladých ľudí. skutočne jedna petina všetkých mladých e, e, žije na hranici e, chudoby a skutočne je to veľmi ohrozená skupina No a dôvody to má formálne aj neformálne. Úzko to e, súvisí aj s, vlastne, e, so vzdelávaním výchovou. My vieme, že tá kríza poviedla e, k zvýšeniu nezamestnanosti o to viac medzi mladými. Keď mladí mladí ľudia, keď si E, hľadajú pracovné miesto, vôbec sa nezohľadňujú ich očakovania. Ako e, chcete posilniť existujúce štruktúry, aby skutočne bol uľahčený prechod zo sveta školy do sveta e, pra- praxe. To znamená, keď žiaci odchádzajú zo škôl a idú do trhu práce. E, máme agendu New Skills for New Jobs, čiže nové zručnosti, nové kvalifikácie e, e, pre nové pracovné miesta. No a takisto to, to samozrejme znamená tvorbu nových pracovných miest, to znamená aj prehodnotenie kvalifikačného profilu. Musíme skutočne zabezpečiť to, aby študenti, žiaci, ktorí e, končia e, s, e, s vzdelávaním, aby mali vhodnú kombináciu kvalifikácií zúčastní. No a zdá sa, že je nepostačujúci rozsah aktívnych nástrojov na trhu práce a to vedie k zarážajúco vysokým mieram nezamestnanosti medzi mladými a k vysokej miere chudoby v tejto skupine obyvateľstva. A e, skutočne, e, pokiaľ e, vlastne už v mladom veku ľudia naražajú na takéto problémy, tak ten prvok eh, sociál, sociálneho vylúčovania sa s takýmito ľuďmi ťaha eh, aj počas ich ďalšieho života. Treba eh, vychádzať z práce expertov, z množstva správ, ktoré zadala a využíva komisia a vlastne brať z toho ponaučenia a, tie, mm, a z tých vychádzať pri koncepení nového Ďakujem, pán e, e, e, komisár. Treba však dodať, že mladí ľudia dnes majú širšie spektrum kvalifikácií než mladí ľudia v minulosti a aj napriek tomu majú problém uplatniť sa na trhu práce. A domnievam sa, že najlepší spôsob, ako získať pracovné skúsenosti, prax, ako získať prvé zamestnanie, je uviezť do života nejaké programy na to zamerané. Mladí ľudia práve počas svojho prvého zamestnania pri získavaní tej prvotnej praxe sú využívaní, vykoristovaní svojimi zamestnávateľmi a zdá sa, že existujúce programy neriešia ich problémy. Napríklad Grécko. Máme viacero praktických programov, ktoré by mali e, slúžiť cieľu, ale v konečnom dôsledku vedú, vedú k vykoristovaniu mladých e, pracovníkov. A myslím si, že je snahou mať aj e, väčšiu učňovskú populáciu, posilniť e, vlastne tie e, to odborné vzdelávanie, aj učňovské vzdelávanie. No a mladí ľudia vo svojich prvých zamestnaniach sú platení veľmi slabo, zle sa s nimi zaobchádza. To je teda vážny problém a treba eh, hľadať spôsoby, ako to riešiť, ako to zmeniť. Považujem za úspech eh, uvedenie do života eh, určitých programov odborného vzdelávania učňovského školstva. Ďakujem. Dernière question de la Commission de la Culture. Ďakujem pekne. Poslednú otázku za výbor pre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 pán nominovaný e, komisár, chcela by som ešte nadviazať na tú otázku zamestnanosti, respektíve nezamestnanosti e, mladých. Mnohí sa už na to dopytovali. To znamená, táto otázka veľmi rezonuje v našich kruhoch aj v rámci celej EÚ. A určite e, veľká miera problémy súvisí so správnou, správnym kvalifikačným profilom. Nadviažem na predchádzajúcu otázku. Čo sa týka vyššieho vzdelávania, mnohí absolventi vysokých škôl škôl e, sú absolventi z s nevhodnou, nedostarečujúcou e, e, kvalifikačnou skladbou. A mohli by ste načrtnúť určité konkrétne riešenia. Určite všetci, všetkých nás trápi nezamestnanosť mladých, trápi nás chudoba moja otázka znie nasledovne, akým spôsobom e, možno dosiahnuť to, aby boli lepšie zosúladené kvalifikácie zručnosti mladý, e, mladých ľudí s tým, e, čo je potrebné na trhu práce. Čo chcete urobiť preto, aby ste ostraňovali určité stigmy, určité predsudky, ktoré sa viaže na niektoré formy odborného vzdelávania. Určite sú takéto predsudky v, na napríklad v Spojenom kráľovstve. No a, a potom e, ešte otázka e, týkajúca sa transferu e, portfólia kvalifikácií z jedného členského štátu do druhého. Európsky sociálny fond i naďalej bude podporovať aktivity z hľadiska odborného vzdelávania a prípravy. Po druhé, chcela e, e, by som e, spomenúť agendu a expertnú skupinu New Skills for New Jobs. Táto expertná skupina v rámci agendy chce formulovať odporúčania ktoré majú napomôcť efektívnejšiemu uplatneniu tejto agendy a komisia na jar tohto roku príjme a e, zverejní oznámenie, ktoré by malo byť e, stimulom e, pre prehlbenie spolupráce v rámci EÚ práve so zameraním sa na tú kvalifikačnú skladbu. Ide o tzv. kodanskú agendu. Samozrejme, toto je vec, ktorá zrejme ťažiskovo padne do obdobia belgického predsedníctva a bude aj vydané komuniké týkajúce sa sústavného strategického zamerania aj v rámci odbornej e, e, výchovy a prípravy. Ďakujem. Du temps pour euh, quelques questions. Máme ešte čas na niekoľko doplnkových otázok, keďže je to veľmi dobre zorganizované. Mám zoznam, ktorý rešpektuje pravidlo de ont a preto teraz dostáva slovo pán Derek Clark za EFD. You, Ďakujem za slovo, pán Andor. Isto viete, že je obrovský e, objem e, legislatívy, smerníc a nariadení, ktoré sa týkajú vášho portfória, ale majú bezprostredný dopad na firemný sektor. Veľké firmy e, unesú toto bremeno, ale malé firmy majú s tým obrovský problém. Boria sa s tým. No a to má samozrejme bezprostredný dopad na zamestnanosť a som toho názoru, že e, malé a stredne veľké podniky zamestnávajú asi polovicu e, celkového objemu e, pracovných síl a preto je problém, ak sa oni trápia, aké konkrétne plány máte, ktoré sú zamerané na odľahčenie zaťaženia malých a stredne veľkých podnikov podnikov. Áno, sektor týchto podnikov je kľúčový pri eh, vytváraní pracovných miest a chceme ho podporiť eh, toto aj spadá do agenty komisie, ktorá je zameraná na zníženie eh, byrokratickej zaťaže a máme aj skupinu na vysokej úrovni e, pod vedením pána Štojbra, e, ktorý, e, ktorá, ktorá sa zaoberá toto otázkou, to znamená otázku zmiernenia administratívnej záťaže. Ja by som však chcel dodať toľko tie e, e, nariadenia a predpisy so sociálnym rozmerom, ktoré majú na to dosah, tých je minimálny počet. Sú to skôr e, predpisy z iného podporia, ktoré majú ťažiskový dopad, ale Domnievam sa, že tá naša sociálna legislatíva prispieva e, k tej byrokratickej zaťaženosti len troma percentami, čo je skutočne minimálny, e, minimálna váha. Ale samozrejme budem podporovať prácu tej spomínanej expertnej skupiny a e, budem podporovať ich závery. Vy ste spomínali sociálny dopad. Ja si myslím, že najväčšia sociálna výhoda je mať zamestnanie. Ja by som chcel vám pripomenú to, čo ste hovorili úvodom, keď sme preberali smernicu o pracovnom čase. Ak som vám správne rozumel, tak eh, ste eh, konštatovali, že nemáte v úmysle znížiť mechanizmus opt-outu. Eh, mohli by ste teda potvrdiť, že nebudete sa snažiť stanoviť konečný dátum fungovania mechanizmu opt outu Eh, ja som povedal toľko, že treba sa pozrieť na túto problematiku novými očami, z novej perspektívy. Hovorím o smernici, o pracovnom čase a zasadiť ju do nového kontextu. Eh, samozrejme, najprv si vypočujem sociálnych partnerov a eh, pozriem sa, čo hovorí štúdia dopadov a podľa môjho názoru mechanizmus opt-outov nie je e, nevyhnutne tým najlepším riešením v prostredí hospodárskej a menovej únie, ale e, nie je môjim úmyslom stanovovať nejaké e, ter- termíny. Ak hovoríme o kontexte smernice o pracovnom čase. Ďakujem pekne. Poslednú otázku položí kolegyňa e, Tatiana Zdanoka za zelených. E, ďakujem pekne, vážený pán nominovaný komisár. V dôsledku krízy, tu som, e, niektoré členské štáty sa museli obrátiť na pomoc od Európskej únie, teda finančnú pomoc. Krajiny, ktoré využili túto pomoc, zaznamenali veľmi kontroverzné opatrenia, ktoré zaviedli v sociálnej oblasti, ako napríklad rušili dôchodky a rôzne ďalšie e, sociálne dávky. V Lotyšsku napríklad znížili e, mieru nemocenských dávok dosť výrazne. Vzhľadom na to, že kríza e, zasiahla najviac tých najzraniteľnejších v našom obyvateľstve, je dôležité, aby tieto podporné opatrenia a opatrenia na pomoc obyvateľstvu, e, tiež zamerané na zníženie chudoby v niektorých krajinách boli naďalej v platnosti. Súhlasíte s tým, aby sociálna podmienenosť sa stala súčasťou akékoľvek finančnej pomoci a iných nástrojov zameraných na stabilizáciu. A ak súhlasíte, ako presne e, chcete zaviesť túto podmienečnosť? Ďakujem. Uh, Finančná pomoc e, nebola poskytnutá len zo strany Európskej e, únie, ale e, na medzinárodnú vidí tiež z Medzinárodného menového fondu. Súhlasím s tým, že možno tie podmienky MMF by bolo potrebné prehodnotiť a zohľadniť v ich vyhodnocovaní aj sociálne aspekty, dopady krízy na solventnosť ľudí a tiež možnosti iného riešenia dopadov krízy ako formu finančnej pomoci je veľmi politovanie hodné, že e, došlo k znižovaniu dôchodkov v dôsledku krízy, ale e, boli zasiahnutí aj zamestnanci verejného sektora podobným spôsobom. Mnohí ľudia boli, sa ocitli v nejakých e, situáciách táto kríza je jednoducho veľmi tvrdá a práve preto som na úvod zdôraznil, že je potrebné, aby sme sa snažili hľadať príčiny krízy a um, snažili sa vyvíjať medzinárodné štruktúry a inštitúcie, aby sme predišli podobným krízam v budúcnosti. A v tejto chvíli Áno, je potrebné poskytnúť veľmi cieľenú pomoc eh, tým skupinám, ktoré boli najviac zasiahnuté. Zasiahnuté predovšetkým znižovaním eh, miest a dôchodkov. Ak sa nemýlim, Európska únia aj Medzinárodný menový fond eh, podporili tieto programy na cieľenú pomoc. Musíme sa teraz pozrieť na konkrétne výsledky a musíme vyhodnotiť, ako je potrebné vylepšiť takéto druhy pomoci. Dobre, takže ešte stále máme trochu času na doplňujúce otázky, takže tú ďalšiu položí za e, skupinu ALDE pani Nadia Irš. Herr Kommissarsanwärter, ähm, Sie haben auf die Vážený pán nominovaný komisár, v odpovedia, ktoré sa týkali inštitúcií, ako napríklad odbory alebo správne rady. Na to si odpovedali dosť podrobne, ale otázky, ktoré sa týkali konkrétnych eh, zamestnancov, ako napríklad skupiny mladých, ľudí s postihnutím. Tieto odpovede boli dosť vágne a dosť nejasné. Myslím si, že opatrenia a programy, ktoré sa týkajú práve týchto skupín, eh, ktoré majú také odlišné potreby, by mali byť veľmi špecifické, aby poskytli podporu takýmto ľuďom. Preto sa chcem opýtať, tieto oblasti, ktoré sa týkajú týchto cieľových skupín, to súvisí aj s portfóliom pani Redingovej. Ale myslíte si predsa len, že e, je vašou úlohou vyjadriť sa a zohľadňovať situáciu týchto skupín, ako napríklad pristahovalci, mladí, e, potom ľudia s odlišnou sexuálnou orientáciou. Máte nejaké konkrétne opatrenia, ako by ste chceli pomôcť týmto znevýhodneným skupinám spoločnosti? Uh, yes, I have to work with uh, Vivian Redding Musím spolupracovať s pani Redingovou vo všetkých oblastiach, ktoré súvisia s diskrimináciou. A s tým súvisiacou e, legislatívou. Už boli e, predložené návrhy, ktoré sa týkajú pracovných postupov e, v sociálnej oblasti. A to sa týka aj základných práv. The uh, respective groups that have been mentioned pokiaľ ide o konkrétne skupiny, ktoré ste spomenuli, ľudia s postihnutím, ľudia z pristahovaleckých spoločenstiev, je potrebné zaviesť presne cieľené programy na pomoc týmto skupinám a je potrebné osloviť členské štáty, aby si stanovili konkrétne ciele na to, aby sa zaviedli pracovné postupy, ktoré budú viac zamerané na začlenovanie týchto ľudí do spoločnosti. Nie je to nejaký jeden program, ktorý, ktorý je možno vyvinúť za jeden deň alebo dva dní. Je potrebné e, veľmi pozorne preskúmať túto problematiku, je potrebné zaintegrovať tento program aj do stratégie Európskej únie 2020. Teda tomuto sa budeme venovať na jar a budeme sa zaoberať tým, ako by sme mohli zakomponovať aj tieto otázky do nášho dlhodobého programu. Ďakujem. Pani Hirš, chcete nejakú doplnkovú otázku položiť? Das heißt, sie, für sie ist das... To znamená, že podľa vás je to dôležitá oblasť a nechcete, ho prenechať, nechcete ju prenechať iba pani Redingovej výlučne? We have to, uh, work together. Musíme pracovať spoločne. E, všetky nediskriminačné prvky, ktoré sa týkajú týchto skupín, tým sa bude menovať pani Redingová, ale tie isté skupiny obyvateľstva spadajú aj do sociálnej oblasti v mojom portfóliu. Teda to si vyžaduje jednoznačne spoluprácu a na to sa budeme sústreďovať. Sí, e... Ďakujem pekne. Ešte máme priestor na dve otázky a potom pán komisár bude mať tých naplánovaných 5 minút na záverečné slova. Ďalšiu otázku položí pani Ojmen Rujten za EPP. Ďakujem pekne, pani predsednička. Really... Vážený pán Andor, veľmi pozorne som počúvala otázky a odpovede, ktoré tu odzneli a to skutočne je s veľmi otvorenou mysľou e, a Rada by som eh, vám prednesla jednu priateľskú poznámku. Vo všetkých vašich odpovediach takmer ste hovorili v množnom čísle my. Ja by som bola rada, keby ste hovorili sám o sebe. Ja. A rada by som sa teraz vyjadrila k štyrom základným bodom, eh, ktoré podľa mňa sú dôležité. Poprvé, e, akčný plán pre zdravie je to prvá kompetencia Európskej únie. Čo presne chcete robiť s týmto prvým akčným plánom, tak ako sa na to pýtal Steven Hughes ďalej, pokiaľ ide o mobilitu. Na to sa pýtal Thomas Mann. Čo presne chcete urobiť e, do 1. mája? Po tretie, e, pracovný čas. Musím sa priznať, že Výnimka nikdy nie je riešením. Po štvrté, nezamestnanosť. Máme už usmernenia pre nezamestnanosť. V Európe sú však odlišnosti. Holandsko 3,7, Španielsko takmer 18 Čo presne chcete urobiť? Pretože tie usmernenia, ktoré sa týkajú nezamestnanosti, zdá sa, že nefungujú. Prosím, predneste nám svoj program, konkrétny program. it's a it's actually a summary of uh, some issues which v podstate ste predniesli súhrn toho, o čom sme tu hovorili. Myslím si, že je dôležité začleniť eh, ciele v oblasti zamestnanosti do všetkých ostatných oblastí legislatívy. Je potrebné poňať eh, problematiku zamestnanosti a sociálnych otázok ako prioritnú. V celom kolégiu je potrebné sa im venovať, je potrebné dostať sa z krízy a potrebujeme stratégiu, ktorá veľmi uh, vážne sa postaví k týmto problémom a, a navrhne aj konkrétne praktické riešenia. Náš program pre najbližšie obdobie už som počas vypočutia spomenul niekoľko otázok, ktoré súvisia s mobilitou. Už som povedal, že sa budeme venovať opätovne otázke smernice o pracovnom čase. A to je téma, ktorej sa budeme venovať bezprostredne po sociálnom dialogu. What we had in last years... Za posledné roky sme zaznamenali, tak povediať, neoliberálny vplyv na hospodárstvo e, sociálneho trhu. A to sme nechceli. My chceme, aby vy ste boli komisárom, ktorý skutočne bude schopný pochopiť problémy nás a problémy našej spoločnosti a e, sám za seba predniesie akčný plán e, v tých bodoch, o ktorým som hovorila. Áno, bude musieť e, predniesť konkrétne iniciatívy a návrhy, ale po využití všetkých analytických možností komisie a po dialógu so všetkými zúčastnenými aktérmi o všetkých relevantných témach. Ja som sa vyjadril k rôznym otázkam dnes v tomto vypočutí. Spomenul som, na čo sa chcem sústraďovať, ako chcem postupovať a ako chceme navrhovať konkrétne riešenia. Ja budem spolupracovať s, so svojim oddelením a Veľmi rád budem diskutovať aj s vami o bodoch, e, o ktorých ste hovorili. Ďakujem pekne. Poslednú otázku socialisti a demokrati, pán Steroza. Thank you. Uh, good in by the skin of my teeth. Ďakujem pekne. Pán nominovaný komisár, e, ste zjavne tichý skôr svojou povahou a E, my sme v závere by sme chceli od vás počuť, či chcete alebo nechcete bojovať e, za princípy a politické ciele, o ktorých ste tu dnes hovorili, pretože e, je potrebné bojovať za vaše stanovisko komisii, potrebujeme vedieť, a či vy ako komisár pre sociálne otázky budete schopní a ochotní bojovať za občanov Európy. Ja som sa chcela opýtať konkrétne na uh, otázku sociálnej dimenzie zahraničnej eh, politiky, napríklad implementácia um, legislatívy Medzinárodnej organizácie práce a základných noriem tejto organizácie. Mm, myslím si, že je potrebné venovať sa tiež otázke eh, sociálnej zodpovednosti firiem a je potrebné zaviesť eh, zvýšenú reguláciu v tomto smere, aby sa zaviedli nejaké globálne spoločné postupy v tomto smere, pretože nemôžeme a nedokážeme už e, fungovať ako izolovaná únia, pretože nebudeme schopní odolávať tým tlakom, e, ktorým čelíme na globálnej úrovni a preto e, sociálna dimenzia našej zraničnej politiky je veľmi dôležitá, ale budete schopní bojovať a ochotní bojovať za tieto ciele? Is, Budem a je rozhodne môjim úmyslom brať tieto témy veľmi vážne, ale podporujem aj pod, potrebujem aj podporu parlamentu. Bez nej nemôžeme dosiahnuť pokrok, nemôžeme zlepšiť e, implementáciu súčasnej legislatívy a nemôžeme ani predkladať nové návrhy. Takže je jasné, že keď e, hovorím o spolupráci s ostatnými komisármi, tak e, ide v prvom rade o rozpravu, aby sme diskutovali o hospodárskej politike, chudobe, o imigrantoch, o deťoch. Každopádne sa budem zasadzovať za tie riešenia, ktoré budú najlepšie a chcel by som dosahovať viditeľný pokrok za budúcich 5 rokov vo všetkých tých oblastiach, o ktorých sme diskutovali. Uh, thank you very much. Uh, just very brief... Ďakujem pekne veľmi stručne, čo sa týka zodpovednosti sociálnu, e, zodpovednosť firiem a potom e, tie štandardy Medzinárodnej e, organizácie pre prácu. Budete to mať na programe? Áno, budú to priority kvôli medzinárodnému rozmeru v týchto oblastiach a sociálna zodpovednosť v podnikov to určite sa týka firiem v Európe, ale aj na celom svete a ja myslím, že by mal byť e, dosiahnutý pokrok, pokiaľ ide o e, etickú prax e, podnikov. Je to súčasť portfólio. A čo sa týka ILO, tu budem podporovať členské krajiny, aby príjmali normy, tejto organizácie väčšinou e, tak robia, ale ak bude potreba, tak sa budem tejto záležitosti venovať. Vážený pán nominovaný komisár, vy ste zodpovedali 40 otázok zo všetkých politických e, skupín. Máte 5 minút na záverečné slova. Ja by som uh, vás poprosila, aby ste ten čas využili aj na to, aby ste povedali, ako e, chcete spolupracovať s členmi tohto výboru a celým parlamentom, ak budete potvrdení vo vašej funkcii e, starí a noví členovia tohto výboru možno sú trochu e, frustrovaní, keď ide o spolu rozhodovanie pretože medzi radou a parlamentom e, sa väčšinou komisia prikloní viac na stranu jedného alebo druhého spolu zákonodárcu. Chcete e, nejak bojovať e, proti tomuto fenoménu? Ja myslím, že nie sme iba paranoidní a potom sociálna oblasť, tu existuje veľa so, e, legislatívnych nástrojov a e, je tu veľa ťažkostí, ale e, Obzvlášť to patrí, platí v sociálnej oblasti. Tá legislatíva väčšinou je buď vôbec málo alebo nedostatočne uplatňovaná členskými krajinami. Pritom komisia má k dispozícii nástroj, e, tzv. konanie za porušenie voči tej alebo tej krajine, keby e, zle alebo nedostatočne chybne implementovala legislatívu. E, chcete dohliadať na lepšie uplatňovanie tohto konania komisiou na to, aby právo, ktoré vypracovávame s veľkým úsilím, potom bolo pretavené do konkrétnych činov, aby e, tu nebolo nejaké európske zúfalstvo, ale naopak, aby sme zlepšovali život našich občanov. Takže prosím, 5 minút na záver pre vás a prosím, snažte sa zareagovať aj na tieto podnety. Ďakujem pekne. Ďakujem za v prvom rade možnosť môcť odprezentovať môj prístup a moje myšlienky vášmu výboru dnes. Ja myslím, že rozpráva e, zdôraznila to, že kríza naozaj tvrdo dopadá na európsku spoločnosť. Je to akýsi test pre európsky sociálny model. Musíme sa zamýšľať spolu, spolu hľadať riešenia, pretože tieto hospodárske výzvy budú naďalej nemalé. A kľúčovou témou môjho portfólia, vlastne kľúčové témy môjho portfólia sú dotknuté touto krízou komisia, a Európsky parlament podľa mňa musia naozaj e, spolupracovať ako skutoční partnery v nadchádzajúcich piatich rokoch. A myslím, že táto konštruktívna e, rozprava má byť videná ako východisko, aspoň tak to je v mojom prípade potrebujeme sa vyrovnaným spôsobom dostať z krízy, potrebujeme, e, aby ľudia opäť mali prácu, potrebujeme sa zamyslieť nad štruktúrálnymi výzvami, ktoré so sebou prinášajú environmentálne, energetické a vzdelávacie e, otázky a výzvy, ale celkovo makroekonomická situácia. Myslím, že práve toto bude najzložitejšie. Niektoré moje odpovede na vaše otázky boli veľmi všeobecné, ale ja si myslím, že teraz je dôležité mať spoločný pohľad na eh, moje e, záväzky voči sociálnej Európe a taktiež e, vidieť význam sociálnej e, agendy v rámci stratégie EU 2020. Teraz otázky pani predsedničky. Ja si myslím, že komisia musí byť naďalej ochrankyňou zmluv a musí spraviť všetko, čo je v jej silách na posilnenie a uplatňovanie existujúcej legislatívy. Ja to určite budem robiť v mojej oblasti, sociálne začlenenie, sociálne záležitosti a zamestnanosť. Teraz e, sa k tomu e, doplnilo sociálne začlenenie, získalo viac váhy a zelené pracovné miesta, ktoré majú tiež viac váhy ako pred 5-10 rokmi, ale najdôležitejšími témami, e, teda najdôležitejšie témy sú naďalej tie isté. Musíme e, sa snažiť o plnú zamestnanosť, sociálnu súdržnosť. A ja dúfam, že sa mi podarilo vás presvedčiť o mojej osobnej angažovanosti. Ďakujem pekne. Týmto sa dostávame na koniec tohto trojhodinového vypočutia. Koordinátori sú pozvaní na hodnotiacu schôdzu tohto vypočutia o 8. večer v sále 1G2. Ďakujem pekne.